Vážení kolegovia, dámy a páni, poprosím vás, aby ste si sadli. Máme veľmi nabitý program. Otváram dnešné zasadnutie. Otvárame celú sériu stretnutí, pretože schôdza je dnes po obede, aj zajtra ráno, aj zajtra po obede. Rád by som vás informoval, že podľa všetkého zajtra je relatívne e, dlhý bod naplánovaný v súvislosti s agentúrami od 9. do 11. Vyzerá to tak, že 1,5 hodina by bola postačujúca, takže o 9.00 pri otvorení e, schôdze. Obvykle začíname 99.15, tak navrhujem, aby sme začali zajtra 9.30 a nie o 9.00, ale naozaj presne o 9.30. A teraz by som sa venoval návrhu programu schôdze. Pourrait recevoir votre approbation. Dúfam, že s ním súhlasíte. Pán Depre si ale želá, ale aby bod v bode 8 Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia ETIAS dnes večer nebude e, prítomný a bol by rád, keby sme sa tomuto bodu venovali zajtra medzi 10.30 a 10.50. Túto zmenu programu sme začlenili a tak môžeme program, e, keďže nevidím žiadne pripomienky, ho môžem považovať za schválený s tými dvomi zmenami, ktoré som práve povedal de de notre par notre... A Teraz e, e, naša spravodajkyňa Aitere Gardia Sabal má dva legislatívne body. E, udržateľné investície a externý mandát Európskej investičnej banky a garančný fond pre externé akcie. Ešte v trialógu sa z Radova komisiou nedopracovali k dohode, takže rokovania budú pokračovať po letnej prestávke a my sa im budeme venovať potom na budúcej schôdzi a to aj napriek obrovskému úsiliu, ktoré Eider Guardia Sabal naozaj vyvinula. To bolo jediné oznámenie pre vás. A teraz ideme k nášmu workshopu a k, k postupom pre ročný rozpočtový postup pre plnohospodárskú a spoločnú plnohospodárskú politiku. Tento workshop je zorganizovaný na požiadanie členov výrobu pre rozpočet by nám mal dať detálnejšie informácie o fungovaní poľnohospodárskej časti e, rubriky 2, hlavne v procedúre v opravnom rozpočte, v návrhu rozpočtu pre poľnohospodárstvu, ktorý komisia príjma každý rok v, v septembri. Za každým sa robí ten opravný rozpočet a preto sme sa rozhodli zorganizovať ešte pred letom, pred letom tento workshop, aby sme dali príležitosť členom výboru, aby získali potrebné informácie k tejto téme pred deadlineom na pozmeňovacie návrhy a to je 31. august tento rok. Pripomínam, že charakteristiky poľnohospodárskeho rozpočtového roka je, že začína 15. októbra a končí pardon, začína 16. oktobra roku N, N minus 1 a 15. októbra končí N opravuje sa pán predseda, takže to je špecifikum polnohospodárskeho rozpočtu a preto veľmi často každý rok býva opravný rozpočet. Ďakujem pánovi Heislerovi, ktorý je riaditeľom pre DG, pre polnohospodárstvo, pre, pre udržateľné zdroje, ktorý tu je dnes medzi nami, aby eh, nám osvetlil fungovanie ročného polnospodárskeho rozpočtu. Skôr než dám nášmu odborníkovi slovo, vypočujeme si našich dvoch stálych spravodajcov k rozpočtu pre plnospodárstvo pána Ašvorca a pána Aliho. Ale pán Ali dnes po obede nemôže byť tu medzi nami. Zaslal mi veľmi zaujímavú poznámku, ktorá sa oveľa viacej venuje obsahu rozpočtu SPP, SPP než procedúram, o ktorých diskutujeme ako o metóde. Zašlem vám kópiu tohto dokumentu, ktorý mi poslal kolega Ali, aby ste sa s jeho poznámkami mohli oboznámiť. A teraz dám slovo spravodajcovi, pánovi Richardovi Ešvorcovi. Nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste sami povedali, sme prišli dnes sem, aby sme sa rozprávali o ročnom eh, rozpočte pre polnohospodárstvo, eh, pre, o postupe a o tom, ako to funguje v polnohospodárstve. Kolegovia požiadali o takúto diskusiu, pretože sú tu viaceré technicky náročné detaily, ktoré nie vždy dobre rozumieme. A veľmi e, vítame túto možnosť, že prišiel pán Heusler a nás prevedie týmto mechanizmom. A e, myslím si, že je to obzvlášť zaujímavé pre kolegov, pretože potrebujú veľmi e, dobre pochopiť, lepšie pochopiť, akým spôsobom funguje systém a nástroje, ako dokážu reagovať na problémy, ktoré vyvstávajú v tomto odvetví. E, keď pozeráme sa na toto obdobie viaceročného e, e, finančného rámca, mali sme viaceré ťažkosti, ako napríklad zákaz na obchod s Ruskom, alebo ďalšie problémy na globálnom trhu, alebo menová volatilita to e, vystavuje e, príjmy e, tlakom a to znamená, že musíme mať dostatočnú prúznosť v našich mechanizmoch, aby sme vedeli reagovať, aby zabezpečiť náležitú podporu pre celé odvetvie. A preto sa teším na prezentáciu pána Hojzlera, ale z hľadiska názorov kolegov musíme si uvedomiť, že už máme za sebou viac ako eh, polovicu viacročného finančného rámca a bolo by vhodné, keby v druhej polovici by sme mohli viac prebrať, akým spôsobom dokážeme adaptovať tieto nástroje, aby sme vedeli reagovať na budúce výzvy. A tu mám zo pár pripomienok, eh, mám ich pripravené, ale eh, poviem ich potom, ako vystupí pán Heusler. Ale budem rád, rád sa podelím o, o, o nie, pokiaľ ide o ďalšie smerovanie. Ale na teraz veľmi sa teším na to, čo má povedať pán Häusler. Ďakujem pekne. Eh bien, nous allons... Euh, Áno. Samozrejme, uspokojíme vašu netrpezlivosť, pán spravodajca, a nech sa páči, pán Hojzler, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že ste poskytli komisii túto možnosť eh, prebrať technicky náročný spis poľnohospodárskeho rozpočtu a príslušných postupov. Pokúsili sme sa pripraviť prezentáciu, ktorá odzrkadľuje všetky dôležité prvky a ospravedlňujem sa za to, že pre niektorých z vás všetky títo prvky sú dávno známe, považujete to za zbytočné, príliš povrchné, ale my sme zase e, sa domnievali, že treba to predložiť komplexne, aby ste správne pochopili všetko, čo stojí za týmto rozpočtom. Na prvom eh, slajde, na prvej e, priesvitke, máme eh, dva hlavné prvky spoločného polnohospodárskeho rozpočtu. To je fond. Polnohospodársky e, záručný fond EAGF týka sa to e, priamých platieb a e, výdavkov e, na trh tu hovoríme o, o nediferencovaných e, e, rozpočtových prostriedkoch. To je veľmi dôležité z hľadiska celkovej diskusie o rozpočte. A druhý, to je Európsky polnohospodársky fond pre vidiecký rozvoj. Týka sa to programov e, pre vidiecký rozvoj a tu sa uplatňujú diferencované platobné prostriedky, čo je obdobné tomu, čo máme v štrukturálnych fondoch ešte jeden element prvok navyše, na ktorý by som chcel upriamiť vašu pozornosť. To sú e, alokované e, e, príjmy. Neskôr si povieme, nakoľko je to dôležité z hľadiska tvorby ročného rozpočtu. Títo pridelené príjmy, ktoré zostavujú v okruhu 2 a v poľnohospodárskom rozpočte, Ehm, sa ehm, ehm, naplňajú finančnými korekciami, e, rôznymi nezrovnalosťami. V minulosti dôležitým prvkom boli e, odvody na mliekov. Minule to bolo viac ako 800 miliónov eur. A samozrejme ide o prebytok z predchádzajúcich rozpočtových rokov. Domnievam sa, že to je má kľúčový význam e, e, na pochopenie e, toho, ako tvoríme rozpočet. Najprv zohľadneme, čo všetko potrebujeme v rozpočtovom roku a z tohto vypočítame, odpočítame, prepáčte, pridelené príjmy. A to častokrát veľmi významne ovplyvňuje skutočné potreby, ktoré sa vyjadrujú v návrhu rozpočtu a sú predmetom rokovaní v parlamente. Pokiaľ ide e, o e, finančný e, manažment, takže trošku podrobnejšie o záročnom fonde. Pán predseda, spomenuli ste už tento dôležitý prvok a čo je špecifické e, pre tento rozpočet, je to, že nie je totožný s bežným rokom. A to má vplyv na záverečnú diskusiu v parlamente, keď schvalujete záverečné znenie rozpočtu pre ten ktorý rok. Takže ako funguje tento systém? Členské štáty e, vyplacujú prostriedky príjemcom, na základe toho členské štáty pripravujú vyhlásenie a komisia vrácia e, tieto výdavky členských štátov za daný mesiac. Samozrejme, na to potrebujeme určitý čas a to znamená, že je tu trojmesečný rozdiel medzi e, výplatou e, prostriedkov, prostriedkov polnospodárom a vrátenie týchto prostriedkov členským štátom. Je to obzvlášť dôležité na jeseň, pretože na jeseň Pripravujeme opravný list v septembri a v septembri ešte nemáme e, definitívne informácie o najnovších vyhláseniach členských štátov, pretože e, to trvá od 1. septembra do 15. oktobra. A e, rok čo rok aj parlament, aj rada vyjadrujú svoju frustráciu, pretože opravný list neobsahuje e, týto údaje. Dostávam ich totiž iba 22. októbra. Chápem, že je to technický detail, ale je veľmi dôležitý, pretože má aj významné politické e, e, dôsledky z hľadiska zmierovacieho konania. Ale žiaľ, to nedokážeme zmeniť. Ako viete, pravidelne a to mesečne vymeniame si názore v rámci systému včasného várovania, čo je aktualizácie, e, realizácie rozpočtu, ktorú robíme mesečne. A teraz e, stručne o fonde e, pre vedecký rozvoj. Systém je trošku odlišný. Tu máme iba štvrtročné vyhlásenia a špecifikum je v tom, že najnovší rok spadá pod rozpočet roku N plus 1 a to zase má svoj dopad na rozpočtový postup. Pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2018, veľmi stručne, uvažujeme e, o potrebách na úrovni zhruba 11,8 miliard e, platobných prostriedkov. Teraz ideme e, bežnou rýchlosťou Takže programovacie obdobie už sa začalo. Títo prostriedky e, e, sú rozdelené zhruba 50 mm, na 50 medzi e, výročnými opatreniami lebo pre vidický rozvoj máme niečo podobné ako priame platby pre agroenvironmentálne projekty, pre národné farmy. Čiže ide o ročné platby, ktoré sú pomerne stabilné a predvydateľné, čo je veľmi e, vhodné z hľadiska e, postupu. A potom máme aj viac ročné opatrenia. A to je podobné ako v štruktúrálnych fondoch na začiatku obdobia e, trvá nejaký čas, kým to dosiahne určité tempo a potom je tu pravidlo N plus 3 a to zvyčajne zasiahne aj nasledujúci viacročný finančný rámec. Tento diagram vyzerá veľmi komplikovanie, ale v skutočnosti je jednoduchý. E, tieto farby označujú e, zmenu poľnohospodárskej politiky počas jednotlivých desetročí. E, žltá a červená farby to sú stále opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky, to sú exportné náhrady a trhové intervencie. To je pôvodná podstata SPP. Ak sa pozrieme na e, najnovší rámec, ktorý je pomerne stabilný od roku 2007, e, gro z tohto e, je zelená farba, to sú priame nespojené platby, z časti to ide na vedecký rozvoj a toto všetko v podstate obsahuje gro výdavkov SPP a e, toto musíme e, stále opakovať, pretože e, to jasne ukazuje na to, ako sa postupne menila politika. Tuto je ešte ďalší prvok, ktorý by som chcel vypichnúť. Zdá sa, že rozpočet rastie, vzniká takýto dojem. A úsne poviem, že v minulosti na SPP pripadala viac ako 70 rozpočtu únie a na konci tohto obdobia to sa zniží na 34 To znamená, že relatívny náraz týchto čísel odzrkadľuje eh, úmerný eh, pokles významu politiky SPP eh, v celkovej rozpočtovej architektúre. Ďalší graf ukazuje štruktúru súčasného viacročného finančného rámca e, to odzrkadľuje inštitucionálnu dohodu medzi vami a radou na obdobie 2014 až 2020. V priemere e, na SPP prípada 38%. Ja som spomenul 34, ale to bude na konci obdobia. V priemere je to 38 sú tu aj ďalšie dôležité súčasti viaceročného finančného rámca. Ak budeme mať na zreteli týto 2707 priamé výdavky, 24 v trvalých čísloch 2011, to je e, vedecký rozvoj. Ďalej vidíme menšie zmeny, pretože zrejme si spomínate, že členské štáty mali možnosť previesť e, prostredky z jedného piliera do druhého. A v týchto podrobných e, číslach vidíme výsledky týchto rozhodnutí o transféroch na strane členských štátov. Bez toho, aby som zachádzal do detailov, napríklad rok 2014, veľmi nízka časka e, pre vedecký rozvoj, a to je transformácie medzi dvomi programovacími obdobiami. Spomínate si, že rozhodnutie o viacročnom finančnom e, e, rámci sa urobilo v roku 15 a e, obdobie sa začalo v januári 2014. To znamená, že určité programy ešte neboli schválené a takú bežnú rýchlosť sme dosahli až o niekoľko rokov neskôr. A teraz implementácie. Už uplynulo niekoľko rokov e, súčasného viacročného finančného rámca. Sme pomerne spokojní s tým, ako sa realizujú priame platby, i keď e, v prvý rok to bolo 97,8%, e, čo je pomerne veľa vzhľadom na všetky zmeny ale očakávame ešte e, väčšie zlepšenie v roku 2018. E, e, čísla hovoria o tom, že budeme mať vyššiu hodnotu. Pokiaľ ide o trhy, je dôležité pamätať všetko, čo sme prežili počas uplynulých rokov. Ruský zákaz na dovoz a určité deformácie na trhu E, uvoľnilo sa 1,7 miliard e, vo forme e, dodatočného financovania najmä pre ovocie a zelenino, pre chov zvierat a mlekárenský priemysel, krízová rezerva, čo je nový prvok viacročného finančného rámca, tu sa znižili priame platby, aby sme vytvorili rezervný fond. E, tento fond sa zatiaľ v tomto období nevyužil, pretože príslušné prostriedky sme našli inde. Na strane vidieckého rozvoja e, obdobie 2007-2013 sme pomerne dobe uzavreli, 63 e, projektov bolo uzatvorené v roku 2016-2017 roku sme pokročili ešte ďalej a to znamená, že gro týchto programov bude čoskoro uzavreté. Prečo niektoré e, otázky ostávajú otvorené? Totiž e, podľa pravidel, kým nie sú rekonciliované všetky účty, nie je možné uzatvoriť program. E, ale väčšina tých pro, týchto programov e, je e, de facto finalizované i len očakávame na formálne zatvorenie účtov. Pokiaľ ide o nové obdobie, v roku 2014 a 2015 sme mali 118 programov, zahrňali viacero opatrenia, e, platby polnospodárom pre e, agroenvironmentálne e, projekty a investičné projekty, ktoré boli programované na obdobie viacerých rokov. Ďalší dôležitý prvok, na ktorý chcem upriamiť vašu pozornosť, a to by mohlo byť osožné, je to tá skutočnosť, že platobné agentúry a príslušné inštitúcie zostali stabilné v sektore poľnohospodárstva, zachovali e, svoju akreditáciu, čo bolo mimoriadne užitočné z hľadiska toho, aby sme dosahli potrebované tempo, pretože všetky tieto štruktúry v členských štátoch už existovali s tým, aby sa mohli využiť štruktúrálne fondy. V súčasnosti sú E, v niektorých krajinách e, určité problémy, lebo takéto agentúry ešte neboli zriadené. V oblasti vedeckého rozvoja e, ideme podľa plánu. 90 výdavkov už sa zrealizovalo po prvom štvrt roku, roku 2017. To je pomerne dobré využívanie týchto zdrojov. A teraz trošku podrobnejšie. Táto tabuľka, ak dovolíte, aj tu je dôležité upriamiť vašu pozornosť na potreby v porovnaní s rozpočtom na rok 2017. Tu máme minus v oblasti intervencií na plnohospodárských trhoch 531 miliónov. To sú e, opatrenia, kde sme minuli 217 na mliekarenský priemysel. Tam došlo k určitej obnove a v súčasnosti neevidujeme e, požiadavky na dodatočnú podporu a preto je tu značná redukcia. 247 miliónov, ktoré tu vidíte, E, to je tá zmena v porovnaní e, s rokom 2007, priame platby, to je e, spresnená čiastka, pokiaľ ide o očakávaný, očakávanú realizáciu priamých platieb. 1,7 miliard pridelené príjmy, to je dôsledok toho, že rozhodnutia o rekonciliácii účtov sa e, vracajú do no-, normálu. My sme mali pomerne veľa nevybavených finančných korekcií z členských štátov a si sme mali e, veľké hodnoty pridelených príjmov e, v tejto oblasti, teraz sa to vracia do normálu a preto aj táto položka sa výrazne znížila. A je to aj menšie zníženie v prenesených prostriedkov, teda prenesených z roku 2017. Tu by som chcel ešte raz zhrnúť to, čo som už povedal. V súčasnosti e, nie je žiadna potreba pre e, nejaké krízové opatrenie v oblasti chovu zvierat 71 miliónov e, v oblasti e, ovocenárstva a, e, a zeleniny. To je prolongácia v súvislosti s opatreniami z Ruska. Očakávame, že to zostane na stabilnej úrovni. Členské štáty využili z časti svoju flexibilitu, aby využili realizáciu rozpočtu a čiže je tu určité, určitý pokles potrieb. To neznamená však, že budeme menej minieť v polnohospodárstve. Proste je tu e, menšia, nižšia úroveň pridelených príjmov v roku 2018, teda na základe tých informácií, ktoré máme v súčasnosti. Videcký rozvoj nemáme eh, dodatočné požiadavky na obdobie rokov 2007 až 2013. Domnievame sa, že rozhodnutia, ktoré očakávame v tomto roku, pokrýme z existujúcich prostriedkov. Obdobie rokov 2014 až 2020, už som povedal, dosiahli sme priemernú hodnotu eh, eh, rýchlosti, je tu narast 5,7 čo je pomerne stabilné a zostane počas e, zvyšku tohto obdobia. A ešte jedna politická mm, perlička Fond vidického e, rozvoja pridelil určitú menšiu čiastku e, do Fondu Solidarity, čo je mm, veľmi významné z hľadiska politiky. A napokon posledný posledná presvítka. Týka sa to finančnej disciplíny. E, tu veľmi stručne popisujeme samotný postup vo viac e, ročnom finančnom rámci. Toto bolo stanovené na úrovni 400 miliónov. To musíme tvoriť rok čo rok tým, že budeme e, zmenšovať priame platby polnohospodárom. Je tu veľmi podrobný popis, kedy sa to prekladá, kedy to rieši parlament a rada. Musím povedať, že počas uplynulých rokov tento postup sa realizoval vo všetkých inštitúciách pomerne jednoducho a nebudem skrývať, že komisie by rada navrhla určité zjednodušenie v tomto postupe. Je to príliš totiž komplikované v oblasti, kde máme zvyčajne e, dohodu a je to iba malý priestor na modifikácii týchto čísel. Všetko vychádza z veľmi prísnych výpočtov. A napokon členské štáty sa s tým boria, pretože ide o pomerne e, zložitý nástroj, z hľadiska správovania sú tu iba málo výnimek pre malých polnohospodárov. Toľko, pán predseda, stručne o e, súčasnej situácii. Dúfam, že som nebol príliš povrchný, pretože si uvedomujem, že v niektorých oblastiach e, môžu vzniknúť e, podrobnejšie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur le directeur. Ďakujem, pán riaditeľ. Ďakujem za vaše expoze, naozaj veľmi technické. A to by určite malo upokojiť poľutovania, ktoré vyjadril predseda výboru Agri, ktorý si želal, aby sme toto vypočutie presunuli až za leto, ale rozvrh Európskeho parlamentu je veľmi zložitý na organizovanie a my vo výbore pre rozpočet sme nechceli nejakým spôsobom zasahovať do hierarchie viacerých akcií a programov, len sme sa chceli pridržať metódy a procedúry. Vítame aj medzi nami členov výboru AGRI a ako ste správne povedali počas, na konci e, vášho vystúpenia, ďakujem vám ešte raz za veľmi jasné vysvetlenie, ako aj za veľmi užitočné informácie. Určite padnú ešte otázky, takže otvoríme diskusiu. Séria otázok a odpovedí. Myslím, že do 17, 15, 20 by sme to mohli viesť. Položíme, pôjdeme po kolách otázok, 5 až 6 otázok na kola a my vás potom vysmeme, pán riaditeľ, aby ste odpovedali po každom kole. Ako prvý pán Schwartz. Uh, thank you, Chairman, uh, and thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, pán Häusler. Tri alebo štyri poznámky, ktoré som mal v úmysle povedať. Najprv niekoľko eh, mm, bodov, ku ktorým sa chcem eh, viedriť. Hovoríme o zaručnom polnohospodárskom fonde na úrovni členských štátoch. Štátov, prepačte, boli eh, vážne problémy, pokiaľ ide o oneskorenie v platbách polnohospodárom. Môžete sa k tomu viedriť? Určite je tu, e, e, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, ale pochádzam z jedného členského štátu, kde je to e, významný problém. Po druhé, správne som vás počul, že v otázke neuhradených faktúr, a to je významný problém pre rozpočet, pokiaľ ide o polnospodárstvo a náš rozpočet, sme to, neviem, dobehli, alebo nie, ako sa k tomu vyjadrite. A tretia poznámka, sa týka dvoch bodov, ktoré ma zvlášť zaujímajú. Pokiaľ ide o spravodajcu pre zjednodušenia SPP, a zároveň pripravujem aj správu e, posúdenia e, e, finančných nariadení. A aj tu ma zaujímajú vaše stanovisko. Zjednodušenie je to veľmi významný problém a z hľadiska správy práve Komplikovanosť regulácie polnohospodárstva často vyústuje do problémov. A o tom by sa dalo e, všeličo hovoriť. A posledná poznámka sa týka diagramu, ktorý bol veľmi užitočný. Mám na mysli ten farabný diagram, ktorý poukazuje na to, akým spôsobom sa postupne menilo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. V roku 1957, keď sa rozbehla SPP, na polnospodárstvo pripadalo 19, 90%, teraz hovoríte, že 38% a potom sa to zniží na 34%. Ale čo to znamená v reálnom viedrení? Je to 1% hrubého domáceho produktu členských štátov, 58 miliard. A zrejme táto čiastka zostane e, viac menej nezmenená. A jedna, jeden z problémov, o ktorom veľa e, počujeme, je to Brexit. Je to 10 miliardová medzera, ktorá vznikne. Ale mm, domnívam sa, že je to trošku e, prehnané. E, predpokladám, že nejaké e, mechanizmy, ktoré sa dohodnú medzi Uniou a Spojeným kráľovstvom, budú rátať buď s nejakými príspevkami alebo vyššími clami. A to znamená, že tento schodok nebude až taký veľký, ako sa očakávame, ale mm, pokiaľ ide o veľký problém e, rozpočtových pravidel, e, ide o ďalšie priority, pracovné miesta, migrácia, bezpečnosť. A preto e, stále bude sa hovoriť o potrebe mať väčšiu hodnotu za určitú čiastku a v súvislosti s SPP tu sú tri základné funkcie. Prvá je zabezpečiť e, e, e, dlhodobý prísun potravín pre 400 miliónov. Takisto vzhľadom na klimatické zmeny to nemôžeme brať za samozrejmosť. Ale pokiaľ ide o technický výkon, tu už nejaký čas nevidíme výrazné zlepšenia a preto keď analizujeme tie nástroje, prostredníctvom ktorých mm, e, e, financujeme polnohospodárstvo, musíme hľadať možnosti zvýšiť konkurencieschopnosť a produktivitu. A súčasné mechanizmy financovania nie sú vhodné na to, aby riešili budúce e, výzvy, napríklad jednotné platby, na ktorých prípada asi 70 platieb SPP. Mám na mysli e, tú zelenú časť diagramu a tu nie je žiadny vzťah medzi jednotnými platbami a produktivitou. Zatiaľ, čo je tu e, veľmi pozitívna reakcia e, medzi investíciami do výskumu, vývoja, e, transferu vedomostí, marketingu a podobne. To znamená, že namiesto toho, aby sme do budúcnosti smerovali prostriedky do priamej podpory, čo je veľmi neadresný nástroj, Chcel by som e, navrhnúť, aby budúca polnospodárska politika pomáhala polnospodárom, aby si vedeli sami poradiť. A po druhé, v otázke životného prostredia, teda druhý pilier, e, e, všetci výrobcovia museli by mať primeraný podiel na pore pri tvorbe verejných statkov. Ale máme tu veľké rozdiely medzi jednotlivými štátmi a regiónmi. A preto otázka, to, čo v súčasnosti e, spadá hlavne e, pod druhý pilier, z časti pod e, spolufinancovanie, musí zabezpečiť princíp ekvivalentnosti a nie je to dôvod na to, aby to zostalo v druhom pilieri a aby sa nerátalo s väčšou E, účasťou e, spolufinancovania e, členských štátov. Ďalej, riadenie rizik, pokiaľ ide o choroby zvierat a rastlín, klimatické zmeny. Tu bude priestor na prípravu hybridných nástrojov, teda zarúk zo strany verejného a súkromného sektora, a to bude znamenať obrovské úspory v SPP a zopakujem to, čo som hovoril o zjednodušovaní. E, stanovisko e, e, dvora auditorov hovorí o tom, že to zodpovedá veľmi zložitosti SPP. Takže sú tu, je tu veľký priestor pre zmeny. Chápem, že som položil veľmi veľa otázok, ale hádam, že aspoň na niektoré budete vedieť odpovedať najmä pokiaľ ide o to, ako sa budú meniť nástroje, e, keď sa e, objaví nové SPP. Ďakujem, pán spravodajca. Venovali ste sa aj technike a technickým záležitostiam, ale naznačili ste aj politické možnosti. To je to naozaj rozsiahlá téma. Ako urobiť e, z E, zo spoločnej poľnohospodárskej politiky skutočnú politiku, aby bola aj skutočne spoločná, aj poľnohospodárska. A to už od roku 2016 máme tento problém aj čo sa týka príjmov farmárov a tak ďalej. A teraz slovo dostáva pán Denanu. Ďakujem, pán predseda. Rád by som nadviazal na to, čo povedal pán Ashford, pokiaľ ide o zložitosť, keď stále sa hovorí o zjednodušení postupov a tu E, naozaj vidíme, že postupy a procedúry v tejto oblasti a v SPP sú ani zďaleka nie zjednodušené. Je tu jednak európska, ale jednak národná úroveň a vieme, aká je zodpovednosť tých či e, oných, ako vylepší dialog medzi EU, komisiou a členskými štátmi. To je veľmi dôležité a myslím, že Týmto otázkam sa naozaj treba venovať. Oneskorenia v platbách v niektorých členských štátoch boli naozaj dramatické, napríklad vo Francúzsku to bolo naozaj hrozné pre veľké množstvo fariem, takže treba si to teraz uvedomiť, hlavne preto, že farmári od nás niečo očakávajú, aby sme urobili, pretože naozaj mnohí farmári žijú z SPP a zo subvencií z EÚ a ak túto pomoc jednoducho nedostanú, tak môžu zatvoriť e, barák a skončiť. Ak nie je e, schopnosť e, zarobiť na vlastné živobytie a na vlastný chlieb na tej farme, tak jednoduché ten farmár zatvorí. K druhému pilieru Oneskorenie vyplýva aj z iných procedúr, ktoré sú veľmi zložité. Keď som bol na čele regiónu, tak som si uvedomila, ako celý ten systém je zložitý, keď sme uviedli do praxe druhý pilier SPP a všelijaké tie kondicionality ex ante, ex post, x, y, toto také kritérium a nekončiaci zoznam podmienok a zložitých procedúr a keby sme tieto procedúry zjednodušili, tak by sme urýchlili všetko. A k samotnej podstate musíme ísť v SPP ďalej, aby farmári mohli čeliť e, krízam rôzneho druhu, či už klimatickým alebo sanitárnym. Nezabúdajme na to, aké ceny sú rozkývané a e, nevyriešime to len jedným spôsobom, ale po... E, skutočne e, ten jeden spôsob e, to nevyrieši. Potrebujeme skutočnú spoločnú polnospárskú politiku a zjednodušenie postupov. Pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa pánovi Hozorovi poďakoval za jeho naozaj veľmi obohacujúcu prednášku. Už tu viackrát odznelo, že to bolo do istej miery aj technické, bolo to nevyhnutné, inak to ani nešlo. Menej by som sa teraz venoval tým technickým administratívnym postupom. Rád by som skôr, ak dovolíte, premostil k tým prípravám budúceho bezpečného finančného rámca, lebo prvé rozhovory už prebiehajú, už sme aj v kontakte s komisárom Oettingerom. No a prednedávnom sme hovorili aj o tej bilancii súčasného VFR v tejto fáze. Čiže popri, tým technických, popri tých technických aspektoch je pre mňa naozaj teraz na čase položiť si otázku, čo vlastne chceme dosiahnuť v EÚ a čo dosiahnuť v EÚ môžeme lebo všetci hovoríme o tom, že chceme znižovať byrokraciu, to je jasné, na abstraktnej úrovni sa dohodneme veľmi rýchlo, že áno, ale keď ide o konkrétne veci, tak eh, je potrebné naozaj to naplniť, tie slova, nejakým konkrétnym obsahom. No a povedať, že na jednej strane chceme mať mnoho kompetencií, čo najviac, čo najviac oblastiach, chceme podporovať čo najviac vecí a zároveň povieme znižovanie byrokracie. To nemôže fungovať. Nefungovalo to 10 ročia, ani do budúcna to fungovať nebude. No a keď konečne je šanca, keď sme v kontakte s kontrolnými orgánmi, aj u vás doma, auditori, iste vám povedia, že farmári, polnohospodári, že ich naozaj hnevá, aká je vysoká tá byrokratická záťaž, ktorej musia dostať, napríklad Badensko-Württembersko, tam som sa bavil s auditormi, e, poznám e, tam naozaj e, ľudia, hovoria, že tá zaťaž je obrovská, naozaj je tam kopa veci, ktoré predpisujú predpisy. Dobre, predpisy sú aké sú, ale musíme sa naozaj k tomu jasne povedať, postaviť, povedať buď to zjednodušíme postupy a potom akceptujeme, že v niektorých členských krajinách sa veci budú interpretovať možno trochu inak ako v iných Napriek tomu zrátané počiarknuté to možno bude stále efektívnejšie, alebo, a toto by som bol ja, aby sme sa zamysleli, možno nie dnes, ale v tieto súvislosti pri príprave ďalšieho VFR, aby sme sa zamysleli nad tým, kde by EÚ naozaj mohla priniesť tú pridanú hodnotu. No a preto otázka odo mňa na vás, pán Hojzler, kde vy vidíte presne tie oblasti v rámci podpory polnohospodárstva, kde by ste povedali, že zo, skutočnosti, zo skúsenosti je tam naozaj tá byrokratická zaťaž veľmi vysoká. Čiže kde by sme, kde je možné podporovať relatívne jednoducho a kde je to naozaj nadmieru zložité. Lebo naozaj e, si musíme položiť otázku, nemôžeme sa ako EÚ vzdať nejakých vecí, upustiť od nich, povedať, veď to predsa aj národné krajiny môžu podporovať sami. Ja nehovorím, že by to malo ísť na úkor farmárov, rozhodne nie. Ale prečo sa musí všetko financovať cez EÚ? Veď by sa dalo robiť aj regionálne, alebo teda v členských krajinách jednotlivo. Pozrieme sa na tie krajiny, ktoré sú neto prispievateľmi. Tí najskôr pošlú peniaze do Bruselu a potom to komplikovanými postupmi znovu získavajú naspäť. Čiže rovno povedať, nech to tie krajiny robia sami na národnej úrovni, nech podporujú. Čiže iba keď takto budeme postupovať, tak podľa mňa naozaj tú byrokraciu aj znižíme. Ďakujem pekne. Merci, Madame Toma. Ďakujem, pani Toma. Merci, euh, Monsieur le Président. Ďakujem, pán predseda. Dve otázky na komisiu. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo krízová rezerva, ktorá bola naplánovaná pre krízy, neuveriteľné, ale tá sa nepoužila, hoci tých príležitostí bolo viac než dosť. Ruské embargo, mliečna kríza, kríza v chove dobytka a tak ďalej. Prečo sa táto rezerva nepoužila? Aké boli bariéry? a ako tomu zabrániť v budúcom VFR, ako odstrániť tie ťažkosti, aby sme uľahčili využívanie e, krízovej rezervy. A druhá otázka. Komisár Ottinger prišiel so svojím pracovným dokumentom o budúcnosti e, VFR a ako racionalizovať SPP a spom- hovorí aj o renacionalizácii, znovu znárodnení SPP Možno keď sa na to pozrieme na prvý pohľad, tak si povieme, no možno nie, ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak aké by boli rizika takéto nacionalizácie, aké dôsledky by to malo v rámci jednotného trhu mať štátnu pomoc, ktorá by nebola európska, ale národná. A takéto opatrenie by pravdepodobne narušilo rovnováhu trhu aj členských štátov, aj aj úroveň alebo rovnováhu v iných sektoroch, či už sociálnom, fiskálnom a tak ďalej. Ďakujem. A ešte jedna pripomienka alebo poznámka. kolegovia, eh, ja chápem, chcú viacej zjednodušenia, navrhuje sa eh, správa Omnibus eh, a mnohí neváhajú pridať pozmeňovacie návrhy, aby sme sa dostali ale potom k menej zjednodušeniu. Ďakujem, pani Toma, hovorí pán predseda, že ste, že ste nás upozornili na naše protirečenia. Na jednej strane parlament stále chce zjednodušenia a na druhej strane neustále svojimi pozmeňovacími návrhmi a svojou komplexitou a zložitosťou tieto veci len komplikovať. A potom žiada od komisie, aby to celo vedla do praxe. <laughs> Teraz pani predsednička Gresle spoluspravodajkyňa s pánom Ešfortom na zjednodušenie. Áno, ďakujem pekne. Mrzí ma to, prišla som neskôr. Mala som dve skupiny návštevníkov, naozaj sa skôr nedalo. Chcela by som sa komisie spýtať nasledovné. Mnohí sa stiažujú na kontroly, kontrola, kontrola. No ale ja osobne mám pocit, že nejde ani tak veľmi o finančné kontroly v oblasti polnohospodárstva, ale skôr ide o technické, odborné kontroly. Ale aj tých je veľmi veľa, 16 nariadení, cross compliance, nariadenia s cieľom naozaj preukázať dobrú odbornú prax. Čiže Zaoberala sa komisia, prosím, nejakou inventarizáciou toho, koľko finančných kontrol máme v polnohospodárskej oblasti a koľko tých odborných kontrol? Robila takéto niečo komisia? Ďakujem. Nevidím žiadne ďalšie otázky. Tak, ak dovolíte, ja by som robil nejaké poznámky a otázky tej technickej záležitosti, keď pripravujeme viacročný finančný rámec na 7 rokov. Ako postupujeme pri prerozdelení e, finančných e, prostriedkov SPP na členské štáty, pretože okrem nepriamej pomoci no, kvantifikujeme aj to, čo ide každému členskému štátu a každý rok každý štát bude overovať, či dostal tú časť, ktorá bola preň naplánovaná. Ale ako to funguje v príprave VFR a v pridelovaní finančných prostriedkov medzi jednotlivými členskými štátmi? A rád by som sa vyjadril k jednému paradoxu. Na jednej strane pomáhame alebo napomáhame príjmom farmárov, ale tie príjmy sú vlastne ceny a barbári si, by si želali vyrovnať ich prevádzkové účty nie subvenciami, ale cenami. Snažíme sa stále o, o voľnú výmenu, ale to prináša stále znižovanie cien vo vnútri EÚ. A nemohli by sme ušetriť v SPP, ak by sme mali inú víziu dohôd o voľnom obchode a tomu podielu, ktorý v nich venujeme polnospodárským výrobkom. To je tá otázka, ktorú vám kladiem. Európa je pripravená e, urobiť úpravy napríklad k pesticídám a zákazy, ale keď zakážeme niektoré produkty, ako je glyfosát, nikotinoidy a tak ďalej, nebolo by vári povinnosťou Európy a financie z PP, aby sme financovali výskum, aby sme navrhli alternatívy, ktoré nebudú ohrozovať konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. To sú otázky, ktoré by som ja rád položil. Tak, pán riaditeľ, nech sa páči. Máte slovo, môžete odpovedať na tie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Áno, naozaj som v takej zložitej situácii teraz, lebo som svojho prišiel, lebo som si myslela, že tu budú technické výmeny na tie rôzne zložité témy v súvislosti s SPP. Prepačte, moji kolegovia počúvajú a svedločili ste, čo ja, že je to už také komplikované, také komplikované, že naozaj e, sa nedá už vysvetľovať tým príjemcom, ako to funguje. No a keď tá politika dosiahne takúto úroveň komplexnosti, že už je nevysvetliteľná, tak povediac, tak to už nemôžeme nazvať politikou. Takže bude naozaj potrebné, vďaka pani Gresle, nájsť nejaké prvky zjednodušenia, ale naozaj skutočné zjednodušenie to musí byť. Euh, merci, merci, monsieur le président. le seul message que je voulais passer... Jediné posolstvo, ktoré som chcel vyslať pánovi Hogenovi, to je generálny riaditeľ, ktorý je tu medzi nami, aby odpovedal na všetky tieto veľmi politické otázky. <laughs> Uh, <coughs> ale budem sa snažiť uh, odpovedať na všetky témy, ktoré tu padli. Pane Šuárez, vy ste tak v kocke načrtli všetky tie rôzne zložité technické otázky politického charakteru, o ktorých momentálne diskutujeme a ktoré, a viete, že komisár Hogan slúbil, že ešte v tomto roku príde s oznámením na tému modernizácie SPP a všetky tie veci, ktoré ste vy načrtli, aj budú obsahom toho oznámenia. Ale teraz presnejšie. Vy ste hovorili o tých platovných lehotách. Tuším aj pani Tomá na to poukázala. A prepašte, pán Denano to bol. Áno, tie platobné lehoty. To je otázka veľmi technická, ale zároveň aj nie. A je to presne Európsky parlament, ktorý za každým naozaj v legislatíve trval na tom, aby tam boli stanovené určité platobné lehoty, kedy majú teda tí farmári tie peniaze dostať. A spomínate si, že v minulom VFR z vašej iniciatívy, iniciatívy parlamentu, boli zavedené platobné lehoty aj v druhom pilieri. Čiže nie je to členská krajina, ktorá rozhoduje, kedy sa farmárom platby urobia, ale sú tam v nariadení určité termíny a ak tie termíny nebudú držané, tak jednoducho členská krajina je vystavená závažným dôsledkom. No a taká ktorá ste vyvraveli, v minulosti aj bola predmetom určitých korektúr, veľmi závažných. Museli akceptovať naozaj závažné finančné korektúry, lebo tieto lehoty nedržali. No a sú tu všetky dôvody, ktoré je potrebné akceptovať. Vaša situácia bola podobná aj vo Francúzsku minulý rok, alebo to iné krajiny. Tam sa platby farmárom omeškali a to preto, lebo to bol nový rok, prvý rok, pardon, novej reformy. No a boli tam veci e, nielen súvisiace s informačnými systémami, ale boli tu aj veci, kedy teda komisia sa ukázala flexibilnejšou preukázala určité pochopenie, lebo sme nechceli, aby sa platby urobili narýchlo s kopou chýb, a aby vznikol teda z toho zmetok. Mm, nie naozaj sme videli dôvody na predloženie týchto platobných lehôd, ale tie lehoty ehm, naozaj sú dané a musia to teda byť eh, eh, veci, ktoré sa udejú, ktoré absolútne nezávisia od e, členských e, štátov. No a keď teraz nejaká krajina povie, a je to už tretí rok e, tejto novej reformy, keď nejaká krajina príde a povie, máme problémy s IT, tak ten pôvod neakceptujeme, nepostačuje na to, aby sa mohli platby omeškať. Ešte raz opakujem, v tomto ustanovení ide o to, aby dostali farmári peniaze na čas. Nejde o pomoc administratíve s problémami, s ktorými sa možno môže potýkať. Teraz Ďalšia vec, RAL. Vy ste iste pochopili z mojej prezentácie, že nie je nejaký problém v druhom pilieri s nevyplatenými faktúrami, to potvrdzujem. Naozaj to v druhom pilieri nie je problémom. E, sú tam veľmi nízke sumy, naozaj veľmi dobre napredujeme, takže nejaké riziko v tejto oblasti vidieckého rozvoja nevystáva. Teraz zjednodušovanie to je vec, na ktorú poukázal, tuším, každý, kto vystúpil. Áno, prišli sme s návrhom. Nedávno bol prijatý delegovaný akt k reforme, ktorá bola v parlamente pred pár týždňami odhlasovaná. A tam je to nadušovanie dosť prítomné. Viete, že aj návrh Omnibus, ktorý je momentálne predmetom diskusii, tak aj tam mm, hlavným znakom tej polnospodárskej časti je tiež zjednodušovanie a ja dúfam, že sa nám podali dopracovať čoskoro k výsledku. Ale tá všeobecná opakujúca sa vec vo vašich príspevkoch, mm, to je skôr ten politický tlak na SPP. Viete, že komisár Hogan od samotného začiatku toto považoval za prioritu, teda že bude naozaj potrebné riešiť niektoré veľmi zásadné otázky, základné otázky e, v štruktúre SPP, aby sme sa naozaj vymanili z toho začarovaného kruhu, kedy máme nejaké nové ustanovenie, nové kritéria. Pán riaditeľ, prepačte, pani Gresle, by vás chcela prerušiť, ak dovolíte, má nejakú pripomienku alebo nejakú doplnkovú otázku? Áno, áno. Ja som minulý týždeň, bolo to vo štvrtok, som bola na trialógu výboru Agri práve k tej časti omnibusu, ktorý je v našej kompetencii, v kompetencii výboru Agri. A sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré napríklad tie hektárové alebo takoto poviem, tie hektáre, ktoré do budúcna budú uh, e, Land Parcel Identification systéme uh, bez, bez sankcií, tak uh, tam sa to z 10 násobuje, tá rozloha. Áno, dá sa to považovať za zrušenie, ale aký bude ten efekt? Ten efekt bude ten, že tie krajiny, ktoré majú naozaj fungujúci systém, tak tieto takto potrestáme a tie krajiny, ktoré nemajú dobre fungujúci systém, tak tie akoby sme odmenili. Takže moja otázka na vás. Aké je to zdušenie spočívajúce v 10-násobení e, tohto, e, tohto, tejto rozlohy? Ako sa to prejaví e, v rámci systému LPS a tých rôznych nezrovnalostí? Áno, áno, tá nepresnosť merania 0,1 zistilo sa, že vo väčšine členských krajín toto nie je taká miera, kde by sa nedalo vyhnúť chybám. Čiže stále to relatívne malá rozloha, s tým, že ten cieľ je taký, teda aby ten pomospať stal príliš veľa pomoci na túto konkrétnu parcelu, aby to stále bolo v nejakom rozumnom rámci, aj keď sa to využije na 0,9. Ale je to naozaj citlivá vec, ktorú tu nastolujete. Je tu naozaj mnoha členských štátov, ktoré nemajú žiadne veľké problémy s realizáciou tej reformy. No a tieto, a lebo takto to poviem, je to ešte priskoro o tom hovoriť, ale tento rok dvor auditorov pre veľkú oblasť e, tie pra, priamu pomoc e, komisii e, bude musieť vystaviť e, potvrdenie alebo také osvedčenie v tom zmysle, že tieto predpoklady alebo tieto miery, ktoré sú predpísané v tých nariadeniach, že sú vyhovujúce, ale vystáva otázka toho, aká je cena dosiahnutia tejto miery presnosti. Je tá cena ešte vôbec opodstatnená? A potom stručne nadviažem na otázku, ktorá tu bola položená od kolegu kde je viac chýb, kde je väčšia chybovosť v prvom alebo v druhom pilieri. V druhom pilieri. V druhom pilieri preto, lebo tam možnosti členských štátov presného e, uplatňovania sú oveľa väčšie. V prvom pilieri sa viac e, z Bruselu stanovuje, aké sú predpoklady podpory. V druhom pilieri tam členská krajina alebo región má oveľa väčší manevrovací priestor, má oveľa väčšiu voľnosť, pokiaľ ide o uplatňovanie dobrých, zacielených opatrení, čo ale často ide na úkor potreby tieto veci aj skontrolovať. A často to vedie k tomu, tzv. goldplatingu, gold, goldplatingu, teda že tá krajina ešte k tomu už tak či tak predpísanému pridá ešte ďalšie pravidlá. A to vedie k tomu, že ten polnohospodár, že ten príjemca e, má pocit, že naozaj takým prenasledovaným, že ho všade prenasledujú kontrolné orgány, európske, národné. A Pani Gresla, tu by som odpovedala ešte na ďalšiu vašu otázku, otázku tých kontrol, že toto je presne ten problém tá legislatíva odborného charakteru. To nesúvisí s európskou politikou. Nie, to sú tie pravidlá, ktoré musí polnohospodár na svojej farme, malá spracovateľská firma, malý príjemca pomoci. To sú pravidlá, ktoré on musí dodržiavať, aby dostal odbornej legislatíve, e, technickej technické legislatíve na národnej úrovni. na tie kontroly naozaj vyvolávajú ten dojem, že e, všetky kontrolné orgány sa spikli e, proti e, tomuto farmárovi a že on vlastne už musí všetku svoju energiu venovať len administratíve. No a teraz pôjdem do angličtiny, lebo budem reagovať na otázky pána Ešvorta. Ešte som neodpovedal na všetko v tejto fáze. Môžeme dať priestor kolegovi Kolmelovi na doplňujúcu otázku? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Len aby som to celé, pán Hojzler, ešte raz upresnil, ozrejmil. Lebo pani Gresle spomenula jeden príklad, zjednodušenie z 0,1 hektáru, tolerancia sa zvyší na takmer 1 hektár. Čiže o koľkých eurách tu prosím hovoríme? Sú tu rozdiely, ja viem, ale nejaká priemerná hodnota predsa musí existovať. O koľkých eurách podpory hovoríme pre konkrétneho pomospodára? Čo je tá sporná hodnota? Takže 300 eur. Takže to je 1, 1, 1 hektár, na 1 hektár je 300 eur je to. Z 30 zvýšenie na 300. 12 miliónov ročne na viac. Áno. Zakro- zaokrúhlili sme to na hektár. No ale problém je v tom, že je tu istý počet ľudí, ktorí vypadnú z toho merania. Všetci do jedného hektára, ale všetci nad jeden hektár, tí majú mm, rovnaký, eh, rovnakú zložitosť, pretože musia preukázať, že sú eh, v rámci eh, tohto prahu tolerancie, čiže nejaké e, vyššie alebo nižšie náklady, nemôžeme o tom hovoriť. Ale naozaj potom si položiť otázku, čo z toho dosiahneme, keď tí do jednoho hektára vypadnú. Čo z toho my máme? Veď e, do 0,9 e, hektára máme rovnakú námahu ako, ako, ako predtým. Toto je vec, na ktorú sa stále zabúda. Pán Gajer. Ja by som nečakal, že dostanem slovo tak rýchlo. No, tá diskusia je veľmi zaujímavá, lebo keď si teraz predstavím, pán Komol teda trval na istej veci, že je tu určité riziko, rozpočtové riziko vo výške 300 eur, do 300 eur na podnik, polfáskú farmu. Pani Gresslan to nadviazala, povedala, čo usporíme na tej e, záťaži, na tom úsilí ušetríme niečo. Lebo naozaj si musíme jasne povedať, buď to, obe sa ne, oboje sa nedá, buď to akceptujeme istú neistotu, pokiaľ ide o výšku platieb, ktoré dáva EÚ. Keď som ja začínal, tak komisia z hľadiska PR, PR urobila vec, ktorá nebola veľmi šikovná. Bolo to dobre myslené, ale z hľadiska PR to nedopadlo dobre, lebo sa hovorilo o tolerovateľnom riziku chýb. A to istým ušiam môže znieť tak, uh, už sa tomu nebudeme venovať, nebudeme sa na to pozerať až tak, až tak pod lupou. Ale uh, tá základná myšlienka je správna. Mm, koľko chýb, alebo takto, keď hľadáme tie chyby, ktoré majú nejakú finančnú výšku, ako náhle tá výška tejto chyby je nižšia ako tie peniaze investovať do tej kontroly, tak už sa to snad neoplatí. By som povedal, dobre, keď to stojí 10 tisíc eur na kontrole a zistíme, že chyba je 100 eur, tak to sa naozaj neoplatí. To je naozaj smiešné, nemá to z hospodárskeho hľadiska absolútne žiaden zmysel a nevieme to ani vysvetliť našim voličom. Čiže Znižovanie byrokracie, to je dôležitá vec. Za každým povedať áno. Aj auditori, aj administratíva, ktorá robí tie kontroly, samotný hospodár, e, všetci teda sa im uberie nejaká záťaž, alebo budeme trvať na tom, že sa bude všetko kontrolovať od A do Z. A potom sa musíme pred voličov postaviť, povedať áno, riešili sme to, tá chybovosť, e, vieme ustanoviť až na tretej satine miesto, kto dostal 10 eur viac, zistíme to, vráti to a potom nás vždy budú kritizovať, že je to príliš komplikované, že byrokracia je príliš vysoká, že tá záťaž v rámci auditu je príliš vysoká a tak ďalej. A podľa mňa je dôležité, aby Európsky parlament skôr či neskôr diskutoval o tom, čo sme ochotní akceptovať. Koľko až môžu stáť tie kontroly? Koľko umožníme, aby stáli? Koľko nás to môže stáť? Úsilia, peňazí, zdrojov a tak ďalej. Čo z toho získame? Lebo hm, to je len taká zdanlivá presnosť, by som povedal. Lebo chyby vždy nájdeme keď sa pozrieme napríklad ten eh, program identifikácie parcel, my sme o tom v rozpočtovej kontrole hovorili viackrát, že naozaj nevieme, či tie zábery zo vzduchu sú ešte úplne aktuálne. Potom ďalšia vec, stále sporná, hovoríme o tom, áno, je tu nejaký pasienok, ktorý zarastie, mm, ale stále je to predsa pasienok. No a keď tam máme jeden strom, dva stromy, desať stromov, je to už leza, alebo, alebo je to stále ešte uh, pastvina, je to ešte stále lúka. Čiže tá kategorizácia, naozaj sa točíme v takom kruhu a tá presnosť je naozaj iba, iba zdanlivá naozaj takých fantómov tu lovíme. Čiže v nejakej fáze povedať, koľko kontrolí nám za to ešte stojí a kde už povieme, nejaká istá miera nepresnosti je v poriadku e, s cieľom znížiť byrokraciu a náklady. Ja mám pocit, že v končnom dôsledku e, bulvár za každým príde s nejakým článkom, niekto si niečo privlastnil a tak ďalej potom budeme reagovať presne opačne a zase sa bude dohaliera všetko vykazovať a kontrolovať. Ja myslím, že je potrebné trošku zvolniť. Ďakujem. Pán riaditeľ. Euh, euh, euh, budem odpovedať na túto otázku alebo na tie predchádzajúce otázky? Povedzme, že pán Gajer nadvezoval na pani Gresle Aké najnižšie sumy sa platia v rámci SPP? Aká je tá najnižšia suma? Sú aj veľmi nízke sumy. Samozrejme, sú poberatelia, ktorí dostávajú stovky eur, nie viacej. V niektorých krajinách, kde sú malé štruktúry, dostávajú veľmi nízke sumy. Komisia viackrát prišla s návrhmi, aby bol minimálny limit eh, poberateľov a rada to stále zamietala pochopiteľných dôvodov. V niektorých eh, krajinách kategória poberateľov, ktorí poberajú vysoké sumy, je dosť veľká, tak preto máme taký eh, systém jednodušených forfetov na platenie tých malých farmárov. To existuje a používa sa v niektorých členských štátoch ale možno to nie je dostatočne dobre pochopené alebo prijaté tými, ktorí to poberajú. Náš systém je taký, aby som to objasnil. Tých 300 eur, ten príklad. Táto tolerancia, čo to vlastne v skutočnosti znamená? Týchto 300 eur na hektár pladieb. Áno, je pravda, že to riziko je tých 300 eur. Ale riziko pre poberateľa je 100% tejto pomoci, ak prekročí x hektárov, ktoré sme vzali ako tú odvolávku na rešpektovanie nariadenia. Ak vy ako farmár e, prekročíte túto hranicu, tak to je pre vás gilotína. Vy vlastne o všetko prídete, všetko stratíte. A to vytvára tie ťažkosti, pretože tie príklady, ktoré dal pán Gajer, mali sme takéto prípady pred dvomi, tromi rokmi v Rakúsku, pri e, rúbaní stromov a tak ďalej. A pri kontrole dvor auditorov skonštatoval, že došlo k nejakým chybám, že sme sa dopracovali k záveru, že celá pomoc, ktorá bola vyplatená týmto farmárom, nebola odôvodnená. To je ten náš systém. Nie je tam nejaká tolerancia a tak ďalej, že musíte vrátiť nejaké percento. Nie. Ak vy nesplňate stanovené pravidla, tak strácate celú pomoc. A teraz, ak chcete, samozrejme to finančné hľadisko, samozrejme to riziko je vyššie než tých 300 eur, pretože pravidlá sú také, že ak pán XY eh, prekročil o neviem koľko hektárov, o 2-3 hektáre, tak môže stratiť aj 100, 200 tisíc eur. Z toho vyplýva aj tá zložitosť politiky v tomto bode. A aj pre vás je preto potom zložitejšie odôvodniť, že áno, že tieto veci na hektár, že na ne sa nepozeráme tak zblízka. Dobre, Teraz budem pokračovať s tým zoznamom otázok, aby som nezabudol na jednotlivé body, tak ako boli položené. Mr. Ashford, to come back. Pán Ashford, aby som sa vrátil k vašej otázky. Hovorili ste o Brexite. Určite pochopíte, že nie som v stave nejako naznačovať, akým smerom sa uberajú rokovania. Viete, že sa eh, rozbehli. Určite viete, že finančné záležitosti budú e, zohrávať veľmi dôležitú úlohu v týchto rokovaniach, ale nemôžem, ani nemám informácie, ktoré e, by som vám mohol prezradiť. Spomenuli ste riadenie rizik a zase ide o určitý prvok, oblasť, kde v novej SPP e, e, vidíme určité posilnenie. Je možno, že ste s veľkým zájmom prijali materiál e, Komisie o budúcnosti financí únie a tam už sú obsahnuté konkrétne návrhy, komisia nadalej sa tomu venuje a budeme mať možnosť diskutovať o tom podrobnejšie. Takisto Spomenuli ste e, e, e, potrebu lepšie adresovať pomoc poľnohospodárom. Je to explicitne spomenuté v materiáli o budúcnosti financie únie, pri materiáli, ktorý pripravil pán Oettinger a komisárka Krecu a to bude ďalším dôležitým sústom pre diskusie, keď budeme hovoriť o budúcnosti tejto politiky. A teraz k pánovi Dolinovi. Musím ešte raz zopakovať to, čo som už povedal. Budeme mať e, lehody na platby aj v druhom pilieri, pracujeme na tom, tak sa to rozhodlo v najnovšom viacročnom finančnom rámci s tým, aby e, polnospodári nemuseli príliš dlho čakať. To, čo ste povedali o zjednodušovaní, e, na to som už reagoval v súvislosti s návrhom Omnibus – a dúfam, že tam sa nám čoskoro podarí dosiahnuť určité zlepšenie. Pán Kölmel, už som vám hovoril o druhom pilieri, ktorý e, e, viac podlieha prísnejším kontrolom e, než prvý pilier. Aspoň takéto reakcie sme dostali od členských štátov a spolkových krajín v Nemecku kde e, sa všetci domnievajú, že tieto programy sú príliš komplexné, e, e, prísne a príliš veľa požiadavek obsahujú. A tu dovolím si jednu všeobecnú poznámku. Je tu určitý vzťah medzi zložitosťou a zámermi, cieľmi, ktoré si stanovujeme. Ináč povedané, v priamých platbách komplikovanosť je pomerne jednoducho keď hovoríme o ekologizácii, pretože e, predpoklady na prístup k priamým e, e, platbám je to, že máte určitú plochu a potom dostanete platby. Čiže z podstate veci tento systém nie je až taký zložitý. A navyše máme satelity a ďalšie kontrolné mechanizmy, ale čím viac požiadavek máme na požiadavek máme na príjemco a z podstate veci to sa týka druhého piliera. Týka sa to investícií, obstarávania, e, obchodného plánu, e, ekologických investícií, investícií, ktoré e, splňajú zdravotnícke a sanitárne normy. Čiže čím viac máte požiadavek, čím je pomoc adresnejšia, tým je E, vyššie riziko toho, že nie všetko bude fungovať a že e, príjemca nesplní všetky požiadavky a nesplní všetky pravidlá. A to je jeden z paradoxov SPP, akékoľvek politiky. Ako politici musíte vopred vedieť, čo chceme. Chcete mať veľmi konkrétne, špecifické e, ciele, chcete ich naplniť, alebo chcete mať veľmi jednoduché pravidlá a o tom e, sa treba rozhodnúť v prípade akýchkoľvek diskusí o zjednodušovaní. Pani e, Tomá, pýtali ste sa, prečo krizová... Prečo, rová, prečo krizová rezerva nebola využitá? Je to preto, že pravidla hovoria, že to je absolútne posledná možnosť. Ak nemáme viacej financií v pokladni, tak len vtedy využijeme krízovú, krízovú rezervu nie skôr, a na šťastie alebo na nešťastie to závisí eh, od uhla pohľadu. Napriek eh, mnohým plnospodárským krízam, ktoré sme mali, tak vždy sme mali eh, financie k dispozícii v pokladni. To je to, čo som vám vysvetloval, že niekoľko rokov bola relatívne komfortná situácia s financiami E, boli tam ešte poplatky asi miliarda z mlieka a tak ďalej, takže bolo veľa peňazí v poľnohospodárskom rozpočte v okruhu 2 a to nám umožnilo financovať tieto krízy bez toho, že by sme použili krízovú rezervu. A to je určite téma, o ktorej budete diskutovať počas budúceho VFR, či by bolo potrebné zrevidovať podmienky používania krízovej rezervy E, rizika renacionalizácie, ktorú ste spomenuli. Odvolávam sa tiež na dokument, ktorý predložil komisár Oettinger a komisárka Krecu. Komisia predložila tento návrh, nevyjadrila sa k tomu a to, čo ste správne povedali, to bude veľmi dôležitý argument v tej diskusii, aké je riziko renacionalizácie, aké môže byť riziko, že niektoré členské štáty majú vôľu aj kapacitu spolufinancovať, ale iné nemajú ani vôľu, ani kapacitu tak to je niečo, o čom sa naozaj určite bude diskutovať o spolufinancovaní. Je to možno aj otázka nedostatku nariadenia o o hospodárskej súťaži a tak ďalej. Keď tu máme nejaké e, plnohospodárske výrobky, môže dojsť v nekalej hospodárskej súťaži, keby prišli výrobky z iných krajín a tak ďalej. Pani Tomá. Moja otázka bola, či komisia uvažuje o príprave akejsi dopadovej štúdie tejto eventuality čiastočnej alebo úplnej renacionalizácie SPP. Áno, e, keď, keď hovorím o týchto bodoch, pán predseda, otázka lojalnosti loajálnosti pravidel pravidel TETA, či sú dostatočne e, presné tieto pravidla v nariadení, aby sme zabranili týmto problémom, ale môžete uvažovať a naplánovať také pravidlá, ktoré neumožnia nekalú hospodárskú súťaž, ale otázka je, či môžete mať štátne pravidlá, ktoré umožňujú teda štátnu pomoc v takomto zmysle. A áno, práve tento návrh vedie k tejto otvorenej diskusii Pán predseda, vaše dve otázky. Ten rozdeľovací kľúč, to je veľmi dôležitý prvok v rokovaniach o BFR vždy to tak bolo. A diskusia o spravodlivom návrate, to je jeden z zakladajúcich princípov SPP a sú veľmi presné sumy, ktoré sa doslova distribujú do prvého piliera pre nepriamú pomoc pre jednotlivé členské štáty a každý členský štát pozná veľmi dobre, aké má právo, aké percento a to sa ale neaplikuje na časť trh, ktorá je súčasťou prvého piliera. Tam, keď dochádza k nejakej kríze, tak v tejto časti sa míňajú peniaze a druhý pilier bol súčasťou politickej dohody medzi vami a radou o prideľovaní týchto financií a ja potvrdzujem, že je veľmi jasné pre členské štáty, koľko môžu dostať z SPP a je to stále aj veľmi dôležitý prvok pre stabilitu politiky, pán predseda. A nie je to naozaj e, skutočný problém výročnosti rozpočtu, pretože platiť tieto sumy farmárom v čase, keď ich nepotrebujú, ale v čase krízy, kedy by potrebovali takúto pomoc, vzhľadom na výročnosť rozpočtu a to, že každý členský štát dostáva naspäť tú svoju kvótu v rámci SPP, tak sa vlastne dostávame až k hraniciam absurdnosti. Ako vyriešiť tento charakter, výročný charakter rozpočtu v poľnohospodárstve v SPP? Dá sa uvažovať, že by sme sa dostali z tejto ročnej logiky, aby sme lepšie odpovedali na konjunkturálnu realitu? Čisto technicky áno, je to možné Máte systém e, ako v USA, ten je skôr konjunkturálny a tam nie je nejaké právo alebo nejaký podiel alebo kvota stanovená, individuálna kvota v prvom pilieri. Tam farmár, ktorý splňa podmienky, má právo dostať túto pomoc. to nie je len politický záväzok, ale je to právo. Ale právo to nie je politika. Politika to je prostriedok, ktorý je e, k dispozícii, aby sa riešil problém. Ale právo to nie je politika, ale priamo sa vypláca. Preto sa SPP sa stáva čím ďalej tým menej politikov a čím ďalej tým menej uh, poľnohospodárskou a čím ďalej, tým menej spoločnou, pretože sa renacializujú niektoré pomoci. Takže to je ten problém. To je jedna z otázok, ktorá ale nie je nová. Či uchováme systém nepriam, priamej pomoci pre určité obdobie, alebo pôjdeme skôr cestou politiky, kde budete platiť farmárom v určitom prípade X alebo v určitom konjunkturálnom momente, keď farmár na to, alebo či na to farmár má právo. Samozrejme, komisia uvažuje a sleduje takéto politiky už istý čas. A samozrejme, tento systém nie je veľmi, e, pokiaľ ide ani o ten vzťah e, ceny a výsledky, no je to veľmi zložité, ale v každom prípade v jednom roku máte rozpočet 10 miliard, na druhý rok 100 miliard, tak náš systém by bol v ťažkých ťažkostiach. Museli by sme zmeniť celú architektúru ale to je práve tá otázka k, e, k rigidnému VFR, ktorý je stanovaný ex ante na 7 rokov. A keď príde nejaká kríza, tak musíme e, znásobovať všelijaké trastové fondy a iné veci. A sme naozaj už na pokraji karikatúry nejakého rozpočtu. No dobre, dám slovo nášmu spoluspravodajcovi, pánovi Ešfortovi, ktorý príde so, so závermi z, tohto, z tejto diskusie. Veľa sme hovorili o zjednodušovaní. Tá komplexnosť vyplýva aj z bohatosti rozpravy v EP, ale pochopili sme, že členské štáty môžu ustanovenia smernice EÚ ešte e, viacej ako keby stiažiť a sprísniť a niektoré regióny sú poverené ďalšími možnosťami a to je ďalšia úroveň zložitosti a keď poberateľ sa hnevá na túto zložitosť, tak je na čase tých e, alebo veľmi často tí, ktorí sú najbližšie na tej najnižšej úrovni, tak obvinujú z toho Európu. Pán Ashford, nech sa páči, podľa vás, aké sú závery z tejto diskusie? Uh, Pán predseda, budem stručný. Rád by som poďakoval pánovi Heuslerovi. Mám pre neho uh, uh, pochopenie, pretože očakával tu iba čisté technickú výmenu názorov a bol prekvapený. Ale môžem vás ubezpečiť, že to bolo veľmi užitočné. V otázke technických e, záležitostí dostali sme veľmi e, vzácne informácie. Vysvetlili ste nám, ako funguje tento systém. Som vám za to povďačný. A popri tom, e, vždy, ste, vždy je to tak, poukázali ste na viaceré problémy. Myslím si, že v súčasnosti najaktuálnejším problémom je stála snaha o zjednodušovanie, ale ako to vyvažiť, ako e, nájsť tie správne proporcie s tým, aby zároveň zistiť e, zodpovednosť a možnosť kontroly. A vždy musíme rozhodovať sa mm, politicky subjektívne. A takisto mm, mm, ďalší politický rozmer ako sa môžu meniť títo procesy, keď hovoríme o budúcnosti SPP, ako sa budú uplatňovať títo nástroje. Samozrejme, sme iba na začiatku tejto diskusie, ale dnešná diskusia bola mimoriadne užitočná. Takže veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas, aby ste e, prišli medzi nás a veľmi si to, opakujem, vážime. Ďakujem. On peut applaudir euh, Áno, áno, potlesk je na mieste. Ďakujeme pánovi z komisie, pánovi Hojzlerovi za jeho prítomnosť. Hovoril veľmi jasným hlasom. Politiky sú komplikované, ale my sme voľní zástupcovia. My musíme sa snažiť tie techniky využívať čo najlepšie, najrozumnejšie. No a keď tá komplikovanosť je, ako som spomínal, už e, takej úrovne, že sa nedá vysvetliť, tak je naozaj potrebné ju redefinovať a nejakým spôsobom reorientovať. Ďakujem pekne, že ste zostali do konca rozpravy. Áno, blíži sa diskusia o najbližšom VFR. Ja som si istý, že teraz máme naozaj veľa dôležitých vstupov, ktoré obohatia diskusie do budúcna. Teraz, ak dovolíte, by som dal slovo našim všeobecným spravodajcom, pánovi Gérovi, rozpočet 2017, pánovi Murešanovi, rozpočet 2018, ktorý nás obšťastnia ako poslancov budú hovoriť o pridanej hodnote prípravných eh, aktivít a tých pilotných eh, projektov, takže im dávam priestor. Prezident, ich um, kann zu Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o implementáciu pilotných projektov v súčasnom rozpočte, tak naozaj k tomu nemôžem veľa povedať, lebo komisné údaje nemám k dispozícii, nemám k dispozícii žiadne údaje komisie. Preto by som rád hovoril o stave prípravy pilotných aktivít na budúci rozpočtový plán 2018. Čiže rád by som teda prenechal slovo pravdajcovi na budúci rok, pretože momentálne nie som schopný prispieť. Predseda bez mikrofónu. Yes, Mr. President, you are right. Áno, pán predseda, máte pravdu. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné aktivity, to prebieha viacerými e, fázami a lehota 3. mája e, e, hovoril o tom, že jednotlivé členovia výbora politické skupiny museli predložiť nášmu výboru zoznam pilotných projektov ktorej e, chcú navrhnúť, aby tento výbor v mene parlamentu e, mohol to zaslať na komisiu na predbežné e, vyhodnotenie. Zaslali sme 344 pilotných projektov a prípravných aktivít spoločne. Minulý týždeň dostali sme vyhodnotenie od komisie a tu by som chcel urobiť určitý prehľad. Ako viete, Komisia to hodnotí od A do B a C a D. A znamená, že pilotný projekt sa dá realizovať v zmysle návrhu parlamentu. 60 z 344 projektov dostali Ačko. To znamená, že komisia sa vydrila, že to sa dá urobiť. 54 projektov dostali e, hodnotenie B. To znamená, že šťastie sa dajú e, zrealizovať prípadne plne za predpokladu splnenia určitých podmienok. Ak to e, sa prepracuje, to znamená, že B znamená, že projekt je dobrý, ale musí sa buď adaptovať, alebo e, z časti realizovať 183 e, z 344 dostali hodnotenie C. To znamená, že pilotný projekt navrhovaný parlamentu plne spadá pod existujúcu legislatívu, prípadne legislatívu, ktorá sa pripravuje. A to znamená, že táto problematika sa rieši v rámci existujúcich programov. Časokrát eh, eh, poslanca eh, napadne niečo zaujímavé, ale popri tom si nevedomuje, že to sa financuje v rámci existujúcich programov. 47 pilotných projektov alebo e, aktivít dostali hodnotenie D. To znamená, že sa nemôžu realizovať, prípadne sa zrealizovali v minulosti. To znamená, že automaticky sú diskvalifikované. Aby som to zhrnul, 60 dostali e, Ačko, to je skvelé, 54 B, 138 C a 47 D. A keď som navštívil e, e, každý parlamentný výbor, hovoril som kolegom, budeme sa sústredovať na projekty, ktoré dostali A alebo B, teda projekty, e, ktoré podľa komisie môžeme realizovať buď kompletne alebo z časti. Teda buď šťastie, alebo za predpokladu zapracovania určitých zmien. Samozrejme, nebudeme uvažovať o projektoch kategórie C, projektoch, ktoré spadajú do iných oblastí, prípadne kategórie D, kde podľa komisie sa nedajú realizovať. To sme tvrdili od začiatku, že sústredíme sa na projekty v kategórii A alebo B. A teraz spolu máme 140 a z celkového počtu 344, čiže jedna tretina projektov. To sú projekty, ktoré sa budeme snažiť financovať. E, pilotné projekty a prípravné aktivity. Koľko e, máme k dispozícii peniazy, e, či to stačí a ako by som chcel pokračovať. Pre pilotné projekty máme 40 miliónov eur. A pre prípravné aktivity pre nové máme 50 miliónov a celkové množstvo pre prípravné aktivity vrátanie tých, ktoré e, sme prebrali z predchádzajúceho roku, to je 100 miliónov eur. Táto čiastka pre pilotné projekty je 40 miliónov. Ak sa pozrieme na pilotné projekty kategórie A, ak by sme ich 100% e, prefinancovali, ako to žiadajú členské štáty, 46,7 Eh, miliónov. Eh, to sú pilotné projekty A, B a potom 105 miliónov. A máme k dispozícii iba 40 miliónov. Takže, pán predseda, vážení kolegovia, navrhujem, aby sme postupovali nasledovne. Chcel by som láskavo požiadať politické skupiny, teda koordinátorov alebo tieňových spravodajcov. Vidím tu niektorých klientov, kolega Denioti z SND, pán eh, Kermel z EKR, chcem požiadať politické skupiny, aby nám zastali zoznam svojich priorít. Čo je e, pre politické skupiny najdôležitejšie? Zohľadneme priority e, politických skupín. To je poprvé. Po druhé, Budeme sa, sa samozrejme snažiť o vyváženie medzi, politic, e, medzi výbormi. Nebudeme 15 e, z kultu a 0 z ITRE, alebo opačne. Budeme musieť hľadať určitú rohu, takže zohľadneme politické priority politických skupín, budeme sa snažiť o vyvaženie e, záujmov jednotlivých výborov a e, bol by som rád, keby tie dobré projekty A a B bolo by dobre, aby sme rozbehli čo najviac z nich. Keď sa pozeráme na budeme sa pozerať na projekty, ktoré sú prioritné pre politické skupiny a keď sa budeme snažiť o vyváženie záujmov e, parlamentných výborov, potom ak sa ukáže, že sme prekročili e, strop, potom by som bol e, za to, aby sme o 23% skresali projekty kategórii B ehm, aby sa predsa len mohli rozbehnúť, ale neboli úplne odstavené. Čiže moja, môj návrh je nasledovný. Budeme sa snažiť rozbehnúť čo najviac dobrých projektov, ale skôr trošku e, skresať celkové e, čiastky a nie eliminovať projekty úplne. Ale musíme si dávať pozor, aby zvyšné prostriedky aj po redukcii stále umožnili realizovať tieto projekty, pretože ak to E, budeme kratiť o 70%, to nebude realizovateľné. Čiže budeme sa snažiť eliminovať čo najmenej dobrých projektov a realizovať čo najviac projektov A a B. Ale na to potrebujeme poznať vaše politické priority, aby sme vedeli, čo môžeme vylúčiť a potom budeme redukovať tieto častky tak, aby sme neohrozili samotné projekty. A ak budeme nutení eliminovať určité projekty, z kategórií B. Pravdepodobne budeme redukovať B alebo eliminovať projekty B, než e, projekty kategórie A, ktoré podľa názoru komisie sú dokonalé, e, voči ktorým nie sú výhrady. Pokiaľ ide e, o prípravné aktivity, situácia je o niečo lepšia v tom zmysle, že keď sa pozrieme na všetky prípravné aktivity kategórie A a B podľa komisie, vrátanie prípravných aktivít e, v oblasti obrany, ktoré navrhuje komisie, to je 106,6 miliónov eur a tu máme 100 miliónov. Takže tam škrty budú e, menšie a som e, celkom presvedčený, že naša práca, naša úloha bude jednoduchšia, ale v prípade pilotných projektoch potrebujeme spoluprácu politických skupín a samotných e, poslancov. To by bola asi všetko, pán predseda, čo som chcel povedať. A budem rád, keď e, komis- e, kolegovia počas nasledujúcich týždňov nám oznáme, čo je pre nich najdôležitejšie. Budem otvorení. Musíte prekladať pilotné projekty ako pozmeniu sa návrhy k rozpočtu to, že boli predložené na predbežné hodnotenie, ešte neznamená, že sú zapracované do, do rozpočtu. Kolegovia to poznáte, ale dovolím si vám to pripomenúť, že treba to predkladať ako pozmenujúce návrhy k rozpočtu. Toľko, e, čo som chcel povedať, pán predseda, teším sa na diskusiu a najmä na spoluprácu s kolegami počas nasledujúcich týždňov. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Správne ste opísali fenomén, ako dosiahnuť to, čo sme chceli pred rozpočtovou arbitrážou. Veľmi objektívne ste opísali situáciu, navrhli ste metódu a myslím, že komisia nás v tomto rozumnom postupe bude podporovať. Kolegovia Denano a Vioty si želajú e, nejaké otázky. Pán Denano, ja si kladiem otázku k fungovaniu týchto projektov a prípravných akcií. Pred dvomi rokmi jeden kolega predložil pilotný projekt pre včelie a ešte to stále nebolo spustené komisiou. Automaticky sa e, tieto pilotné projekty zmenia na prípravné akcie, či niekedy to uvidíme e, v realite. A druhá otázka, možno by komisia mohla hneď aj odpovedať. Pán Vioty, Moja otázka, ďakujem kolegovi Murešanovi, samozrejme je vždy veľmi presný vo svojej práci ako spravodajca pre rozpočet za socialistickú skupinu bude mať podporu v tom, ako naznačil svoj postup, rovnako ako v pracovnej metóde k politickým obsahom samozrejme urobíme naše hodnotenia, ktoré budú brať do úvahy predovšetkým usmernenia Európskeho parlamentu z marca tohto roku, aj mandát, ktorý bol pre trialog schválený minulý týždeň. A ja vám želám aj veľa šťastia zároveň. Ide o politický dokument a samozrejme urobíme politické hodnotenia aj v našej skupine. Zdieľam myšlienku, že keď je veci veľa, treba sa rozhodnúť a vybrať si to dôležité. Povedali ste to veľmi jasne, to je tá pracovná metóda, ktorou pôjdeme, tak vo všeobecne má nep- presne som presvedčený, že je správna myšlienka, že treba uspokojiť všetkých, škrtať eh, čo najmenší počet projektov, fondov vo všetkých projektoch. Ja si myslím, že by sme si mali stanoviť priority. EÚ má priority. Európsky parlament sa musí veľmi jasne a koherentne rozhodnúť a občania žiadajú od nás jasné odpovede. Ide o projekty, ktoré boli predložené, ktoré idú v smere tých priorit, takže aj náš príspevok pôjde v tomto zmysle. Záverom také predbežné hodnotenie Dokument komisie zdá sa mi, že sú prísnejší v hodnotení pilotných projektov, ktoré boli predložené. Zdá sa mi, že komisia je prísnejšia než minulé roky. Nemám k dispozícii síce presné čísla, len tak odhadom. Ďakujem. Táto prísnosť možno zjednodušuje našu prácu. Ešte niekto žiadal slovo? Pán Olbricht, nie. Skôr než si vypočujeme nášho všeobecného spravodajcu na záver, kto zastupuje komisiu a kto by mohol odpovedať na otázku pána Denana, ktorý, sa prekva- ktorý je prekvapený, že pilotný projekt z pred dvoch rokov, kde bol tender a tak ďalej, že doteraz nepriniesol žiadne konkrétne akcie. Uh, <clears throat> uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj všeobecnému spravodajcovi za naozaj veľmi jasný prehľad, ktorý poskytol. Ako komisia sa chceme poďakovať za to, že spravodajca zamýšľa obmedziť uh, ten výber pilotných projektov a prípravných akcií na kategóriu A a B z vyhodnotenia komisie naozaj e, komisia, komisiu stálo dosť úsilia vyhodnotiť všetkých 344 návrhov a naozaj nás teší, že e, naše stanovisko, že náš názor parlament chce zohľadniť. Možno taká maličká pripomienka. My sme si poznačili stratégiu, ktorú navrhuje pán Murešan, teda že chce spustiť čo najviac projektov e, a prípadne teda znížiť sumy na jednotlivé projekty. Mm, to je úplne pochopiteľné. Avšak e, keď sa pozrieme na ten trend za posledných 10 rokov, tak naozaj vidíme, že výsledkom tejto stratégie jasne je postupne znižovanie priemernej sumy na projekt. Čo možno nie je katastrofa samo o sebe, ale je potrebné si to uvedomiť. Keď sa pozrieme na e, priemer na pilotný projekt roku 2009, to bolo takmer 2 milióny, v roku 2016 už asi 500 tisíc eur, iba trošku nad 500 tisíc eur, takže naozaj veľký rozdiel, ako vidíte. Priemerná suma na prípravnú akciu tá bola 3,5 milióna takmer v roku 2009 v minulom roku. Áno, ak výmeme e, oblasť e, obrany, kde tá štatistika by bola dosť e, deformovaná, tak minulý rok to bolo medzi 1 a 1,5 miliónom. Takže to len taká všeobecná pripomienka k e, tomu trendu, ktorý sa deje. Pokiaľ ide o špecifickú otázku týkajúce sa prípravnej akcie e, včeli, to si, prepačte, musím overiť a odpovedať písomne, pretože táto informácie nemám k dispozícii, takže odpovieme písomne. Ďakujem. Problém je, že vždy, keď položím túto otázku, tak mi odpovedia, že dostanete odpoveď písomne a nikdy tú odpoveď nemám. No, dobre, ak nedostaneme tú písomnú odpoveď, tak my sa nahnevame, hovorí pán predseda. Takže na vašich pleciach e, leží ťažká zodpovednosť. Potrebujem, aby pán Denano do týždňa dostal odpoveď, aby komisia e, prestala byť e, podozrievaná z nehybnosti a z neaktivity. O týždeň bude Tyrkisový týždeň. To je dobré aj pre e, včely však. Bon. Monsieur le rapporteur général, pour conclure. Pán všeobecný spravodajca. E- Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, čo povedal Daniel Avioty, ako aj predstaviteľ komisie v tom zmysle, že v konečnom dôsledku naša práca musí mať zmysel. Ak hovorím, že chcem rozbehnúť čo najviac e, pilotných projektov spolu s kolegami z parlamentu, e, pritom si uvedomujem, že ak e, znížime túto čiastku príliš, v teréne táto práca nebude zmysluplná. Pred dvomi rokmi som navrhol určitý projekt a komisia to e, dohľadala. Viem, že keď rozpočet je nedostatočný, ťažko z toho urobíme zmysluplný projekt alebo prípravnú aktivitu. Chcem vás ubezpečiť, že nebudeme e, pripúšťať významné škrty v prípade dobrých projektov, ktoré treba rozbehnúť a kolega Vioti má pravdu. Treba sa rozhodnúť a treba jasne ozrkadliť aj politické priority parlamentu v týchto pilotných projektoch a prípravných aktivitách. Budeme sa snažiť prefinancovať čo najviac dobrých projektov a aktivít, ktoré komisia eh, hodnotila ako kategóriu A ale B, ale budeme to robiť eh, eh, rozumne, zmysluplne s tým, aby častky, ktoré sa vyčlenia na každý projekt a prípravnú aktivitu, budú dostatočné, aby sa to e, náležitým spôsobom urobilo. To je všetko, pán predseda. Ďakujem. Možno budúci rok spolu podpíšeme nejaký pilotný projekt na zjednodušenie postupov komisie a EÚ. séquence politique agricole commune tout à l'heure euh, est un encouragement à aller dans ce sens. Dúfajme, že to pôjde tým smerom. Eh A teraz dávam slovo Hensovi Gejerovi. Hensovi Gejerovi návrh opravného rozpočtu číslo 4, číslo 3 k roku 2017. Ďakujem pekne. Tento opravný rozpočet číslo 3 je možno trošku mm, výnimočný tým, že je tu niečo veľmi dobre známe, skombinovať s niečím veľmi neznámym, niečím veľmi prekvapujúcim, pretože komisia e, tým vlastne splňa svoj slub, ktorý nám dala v rokovaniach, teda 500 miliónov eur znova dať na iniciatívu zamestnanosti mladých, e, je to teda výška záväzkov. Pokiaľ ide o platby, tam tento rok máme na pokračovanie, pokračovanie tohto opatrenia dosť peňazí, no ale keď sa záväzky znížia na nulu, tak sa žiadne nové opatrenia nebudú môcť v tomto roku spúšťať, tak to teda e, vyzerá momentálne. Bol to bod, o ktorom sme hovorili veľmi dlho pri príprave rozpočtu na tento rok e, a komisia v rámci toho postupu po tých diskusiách prišla s návrhom, že tých 500 miliónov na záväzkoch dá k dispozícii a teraz k tomu dochádza. Čiže predpokladám, že nejaký spor tento bod nevyvolá ani nejakú diskusiu. Čo ma ale prekvapilo je to, že tento rozpočet e, ide spoločne s dvomi návrhmi zmien, pokiaľ ide o, o e, plány pracovných miest dvoch agentúr. To je trošku zvláštne, preto som e, sa naozaj chcel podrobne pozrieť na to, či náhodou nevyužijú tú pozitívnu atmosféru, e, aby nám potlačili niečo, posunuli niečo, čo možno je trošku spornejšie. Preto som e, si trošku pozisťoval veci a prišiel som na to, že tieto moje temné podozrenia sa vôbec e, nepreukázali, boli úplne neopodstatnené. Pokiaľ ide o Acer, tak tam je to určitá zmena klasifikácie stupňov prípade zamestnancov e, počet e, pracovných miest a výška rozpočtu sa však nemenia pre rok 2017, takže mm, žiadna kritika z mojej strany. A pokiaľ ide o Cezar 2, toto nie je agentúra, ale je to spoločný podnik. No a tam tá reklasifikácia e, miesta exekutívneho riaditeľa teda z AD14 to ide na AD15, takáto zmena tam je, e, čiže koncom e, výkonu funkcie súčasného riaditeľa táto zmena končí, e, takže je to v poriadku, aj rada to akceptovala, nenašiel som nič, prečo by sme sa mali my takýmto zmenám brániť. Z tohto dôvodu by som kolegom odporúčal tento opravný rozpočet, tak ako bol predložený komisiou, aby ho teraz schválili. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur général. Ďakujem. Vyzývam kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť, aby to urobili. Kto by sa rád vyjadril? Vidím, že ste odpovedali na všetky otázky, pán spravodajca. Takže si zaznamenáme vaše vystúpenie. Výbor pre rozpočet. sa bude musieť vyjadriť 30. alebo 31. augusta na schôdzi a hlasovať na plene sa bude v Štrasburgu v septembri. Pozmeňovacie návrhy treba predložiť do, do termínu, ktorý vám oznámime. Ale áno, no. Máme? Nemáme? Ah. Une date qui mettra en émoi les Français je to dátum dôležitý pre Francúzov a pomôžem si to pripomenúť. 14. júl na obed 12, o 12. o 11. Ak keď bude prehliadka na Champs-Élysées. A teraz má slovo pán Lavia na mobilizáciu Európskeho fondu Solidarity s cieľom poskytnúť pomoc Taliansku. Došlo tam k veľkým katastrofám, prírodným katastrofám s dramatickými dôsledkami. Ďakujem, hovorí pán Lavia. Európska komisia navrhla zmobilizovať fond Solidarity EU aby sa dala finančná pomoc Taliansku, ktorá bola dramaticky e, postihnuté zemetrasením 24. augusta 2016 až v januári 2017 došlo k zemetraseniam e, v úrovni 5 až 7 stupňov Richterovej stupnice v centre Taliansku 4 regióny Abruzzo, Lazio a ďalšie dve. Rozsah tragédie potvrdzuje aj rozsah tejto pomoci. Je to druhá najväčšia a je to najvyššia suma, ktorá kedy bola uvoľnená z tohto fondu. Ide o, celé, o 1,2 miliardy eur. Aby ste si urobili predstavu, čo sa stalo na severe Talianska, niekoľko cifiera. Zemetrasenie z augusta 16 spôsobilo 290 e, úmrtí a 400 ľudí bolo zranených. V októbri zemetrasenie nespôsobilo obete, ale v januárove 34 smrteľných obetí. Tisícky ľudí museli byť evakuovaných a potrebovali asistenciu, a to viacej ako 30 tisíc jednotiek štyroch regiónoch. Talianské orgány vyrátali priame škody na 22 miliard eur a to prekračuje to o 1,3 HDP Talianska a preto vyžaduje mobilizáciu Fondu Solidarity vo veľkých, prípade veľkých katastrof teda išlo o vážnu prírodnú katastrofu, sa skonštatovalo a z tohto dôvodu suma, ako sa navrhuje, má takúto, e, takýto veľkosť. Na začiatku roka 2017 išlo o 1,115 e, miliónov eur, ale e, v roku 2017 to bolo 516 miliónov eur a celá dotácia za rok 16, e, ktorá nakoniec bola aj využitá, teda to, čo sa môže zmobilizovať v roku 2017, to je 92 miliónov eur a 826 miliónov eur a to je celková suma, ktorá je disponibilná pre mobilizáciu sociálneho fondu na začiatku roka 2017 S dotáciou z roku 2016 a zvyškami a z roku 2017 nie je to dostatočné na pokrytie sumy, preto bude potrebné a komisia si myslí, že sú na to podmienky, kde článok 10 odsek 2 nariadenia e, VFR navrhuje pokryť tento rozdiel 290 miliónov eur tým, že budú ročné sumy, ktoré budú určené na rok 2018 a táto mobilizácia e, vyžaduje opravný rozpočet v rozpočti 2007. Je to opravný rozpočet číslo 4. Kolegovia, žiadam vás na základe tejto naozaj vážnej prírodnej katastrofy, ktorá postihla Taliansko, aby ste rýchlo schválili túto správu a chceme, aby to bolo v pléne hneď po lete, aby sme čo najskôr mohli pomôcť v Taliansku opravným prácam a aby sme dali nádej a odvahu všetkým tým, ktorí stratili všetko počas týchto zemetrasení. Merci, monsieur Lavia. Ďakujem, pán Lavia. Pripomenuli ste nám tie tragédie, ktoré postihli Taliansko a ktoré žiadajú od Európy prejav solidarity. Upozorňujem, že Koreper eh, by sa mal tiež vyjadriť bez pozmeňovacích návrhov 12. júla. Aby sme urýchlili schválenie tohto návrhu, rada sa vyjadri písomnou formou 4. septembra. Náš výbor by mal hlasovať teda 30. alebo 31. augusta. Hlasovať na pléne budeme v septembri v Štrasburgu. Kolegovia, kto by sa rád vyjadril? Všetko bolo povedané. Pán Denano. Naša politická skupina samozrejme podporuje pána kolegu Laviu je dôležité, nevyhnutné prejaviť solidaritu EÚ Taliansku v tejto téme. Ďakujem. Pán Vali, aj ja, rovnako ako kolega Lavia, žiadam, aby bola plná podpora. 22 miliardy to sú len priame škody, potom sú aj nepriame. Určite kolegovia navštívili tieto postihnuté zóny a sú to zóny, ktoré sú ekonomicky odsudené na smrť, ak nedostanú ekonomickú pomoc veľmi rýchlo. A práve preto výbor pre rozpočet, keď ide o katastrofy tohto druhu, je potrebné rýchlejšie schválenie postupu, aby keď už je rok od zemetrasenia, je potrebné v prípade takýchto vážnych udalostí konať čím skôr a možno aj s väčšími sumami, pretože 30 miliónov je samozrejme vysoká suma, ale keď hovoríme o škodách vyčíslených na miliardy a napojenia daňové a iné súvisiace škody, myslím si, že sú tu naozaj také podmienky, aby sa podnietili aj fiškálne parametre, a aby sa čo maximálne pomohlo, v najväčšej miere pomohlo krajine. Ďakujem, pán Valí. To je k tomuto bodu všetko. A konkrétnejšie táto pomoc pôjde cestou opravného rozpočtu číslo 4. A teraz sa k tomu vyjadrí Jens Geier. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der... Áno, kolegyne, kolegovia, rozpoč... opravný rozpočet číslo 4. To je teda rozpočtovo-technická realizácia práve toho, čo práve odprezentoval pán kolega Lavia. Predstavím to relatívne stručne, keďže fakty už odzneli. Áno, ide o najväčšiu žiadosť na tento fond Solidarity posiaľ vzhľadom na výšku tých škôd, ku ktorým došlo, sa to dalo aj čakať. a je to je teda plne pochopiteľné. Ide o návrh samozrejme talianskej vlády. 1,2 miliardy eur je tá suma, čiže dosť podstatný príspevok, ktorý požadujú vzhľadom na výšku celkového rozpočtu a že je to obsahovo opodstatnené, to nespochybňuje nikto, že je to potrebné, užitočné, to už kolegovia povedali sami, ale 1,2 miliardy mobilizácia takéto sumy, to technicky nie je nič jednoduché, lebo Máme iba 500 miliónov eur v príslušnom rozpočtovom riadku. E, to je možné, ale iba teoreticky tie peniaze tam nie sú momentálne, ale dajú sa e, tam presunúť. Požadovaná suma je vyššia ako maximálna možná výška tohto rozpočtového riadku. A my hovoríme, že štvrtina tej sumy by sa e, nemala mm, vyplatiť do 1. októbra, e, pretože e, stále je tu z rady taká obava, že sa tie rozpočtové riadky neustále vyprázdňujú a potom príde zlé prekvapenie, nové zemetrasenie, sme konfrontovaní s realitou, no a mm, toto sa úplne vymýka našej kontrole. Takže preto to, čo navrhuje komisia, taký dvojaký manéver. Na jednej strane využívame rozpočet kolegu Morešana, frontloading vo výške takmer 300 miliónov eur, to sa vezme budúceho roka, požičia sa to a mobilizuje už v tomto roku. A tie zvyšné peniaze, k tým komisia hovorí, že tieto peniaze viede k dispozícii z prostriedkov, ktoré sú ešte k dispozícii vychádzajúc z nevyužitia prostriedkov z minulého regionálneho programu, ak som to pochopil správne. Čiže v podpornom období 2013 to boli peniaze, ktoré boli k dispozícii a tie teraz, tematicky, ktorú som hovoril pán Heusler, že pri uzatváraní opratných programov v minulom období a teda optimisticky to komisia teda odhaduje tak, že tieto peniaze nebudú pri tom, pri tom uzatváraní účtov potrebné. A tomu by som rád veril, lebo chcem, aby sa Taliansku pomohlo. Ale je naozaj e, dôležité, aby nás komisia ubezpečila, že to tak naozaj bude, že tie peniaze naozaj nie je treba. Lebo pri výkone alebo pri, otváraní e, týchto programov z minulého podporného obdobia, ak tam v Belamonte dostanú ešte ďalšie faktúry nad rámec tých očakávaných, tak budeme mať naozaj problémy s financovaním a budeme musieť e, načiť hlbšie do budúcoročného rozpočtu, než to teraz plánované. Takže ešte raz by som komisiu poprosil, zástupcov, ktorých tu máme, e, prosím, môžete nám naozaj zodpovedne vyhlásiť, že tá finančná konštrukcia, ktorú navrhujete v rozpočte, v rozpočte 4, že to naozaj bude v praxi fungovať? Môžete nás o tomto ubezpečiť? Ďakujem, že ste nám pripomenuli, pán všeobecný spravodajca, do akej miery je náš rozpočet obmedzený. A to Možno je to jedna z vecí, ktorá je najviac rigidná v no, finančných nástrojoch. A takýmto spôsobom dávame taký obraz e, bezmocnej Európy, keďže je tak e, zviazaná reguláciou a tak ďalej, keď solidarita je potrebná a každý to tak silno cíti. Komisia sa má vyjadriť k tej trošku zložitej finančnej montáži, ako to robiť, keď máme taký rigidný korzet, aby sme uspokojili legitímne požiadavky na udalosti, ku ktorým došlo v roku 2016 väčšinou. Nech sa páči. Yes, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. V skutku si myslím, že pán spravodajca už veľmi dobre vysvetlil finančnú konštrukciu vo forme platobných prostriedkov na rok 2017 máme 1,15 miliard, ako povedal pán Lavie. To je čiastka, ktorá pripadá na rok 2017, a takmer e, celá táto čiastka tohto roku, ktorá sa automaticky e, prenesie, ak sa nevyužije v zmysle naredenia o VFR. 1,15 miliardy nie je k dispozícii e, teraz na všetkých 100%, pretože, ako už povedal pán spravodajca, e, z tejto čiastky na rok 2017 25 musí zostať k dispozícii do 1. októbra tohto roku. To je 140 miliónov. 140 miliónov sa nenavrhuje na účely mobilizácie v tomto rozhodnutí v súvislosti s zemetresením v Taliansku. To bude k dispozícii na zvyšné 3 mesiace tohto roku. To znamená, že máme tu výpadok. Našťastie regulačný rámec nám umožňuje vo výnimočných prípadoch, domnievam sa, že budete súhlasiť, že ide tu o výnimočné okolnosti, že môžeme urobiť tzv. front load, teda využiť časť e, tranže na rok 2018 z Fondu Solidarity. A práve to navrhuje komisie. Navrhujeme e, dať k dispozícii zhruba polovicu e, častky pripadajúce na rok 2018, aby sme dostali 1,2 miliardy bez zvýšku. To znamená, že na rok 2018 v zmysle tranše na rok 2017 e, nám zostane 280 miliónov, čo je viac ako priemerná mobilizácia e, z Fondu Solidarity počas uplynulých rokov. Čiže a priori nie je dôvod predpokladať, že to nestačí. Najmä vzhľadom na to, že 140 miliónov, ktoré zatiaľ musí zostať k dispozícii počas zvyšných troch mesiacov tohto roku, ak sa to e, nevyužije, alebo sa využije z časti, sa preniesie e, do roku 2018 a doplní tých 280 miliónov. Dúfam teda, že tým som vysvetlil finančnú štruktúru, ktorú vám navrhujeme. Chcem iba potvrdiť, že na teraz nedostali sme žiadne ďalšie požiadavky. Samozrejme, všetci si uvedomujeme, že zemetrasenie eh, prinedávnom postihlo Grécko a Turecko. Tiež e, vieme, aké e, ničivé e, lesné požiary postihli Portugalsko minulý mesiac. Takže ide o možnosť dvoch ďalších žiadostí, ktoré sa budú musieť náležitým spôsobom posúdiť a v prípade, že prídu, môžu z časti využiť tých 140 miliónov na tento rok a tých 280, čo máme k dispozícii na budúci rok. Pokiaľ ide o otázku pana Gajera, pokiaľ ide o financovanie RDF, mám tu kolegu z generálneho rediteľstva Regio a ten sa viedri. Ďakujem veľmi stručne. Nie som odborník na rozpočet, to musím uznať, ale je správne, že členské štáty mali už požiadať o určité čiastky na predchádzajúce finančné obdobie urobiť to tak do marca a to plne nezodpovedalo časke, ktoré sme mali k dispozícii. To znamená, že máme určitý prebytok a vieme, že to sa okamžite nevyužije a preto e, tie peniaze sú k dispozícii a by sa mohli previesť na účely využitia vo Fonde Solidarity. Vous évoquez le probable excédent spomínate, vychádzate z toho pravdepodobného nadbytku z rozpočtu na rok 2017? Uvažujete o tom, že bude nadbytok v rozpočte za rok 2017? Opakujú otázku, pán predseda. En effet. Áno, je to tak ale to mi pripomína diskusiu z konca roka 2014, keď išlo o využitie nadbytkov, ktoré vyplynuli z výnimočných príjmov. To boli pokuty nadnárodným firmám, ktoré porušili e, právo alebo otázky hospodárskej súťaže, pravidla hospodárskej súťaže. Možno by sme... Teda financie sú, áno, Pán Olbricht. Oui, euh, je vais utiliser la langue polonaise, parce que c'est... Euh, budem hovoriť po polsky. Ja chciałem e, e, zapytać przedstawicieli Komisji Europejskiej. E, Rád by som položil nasledovnú otázku zástupcom Európskej komisie. Mohli by ste, prosím vás, vysvetliť úprimne, čo sa deje s týmito prostriedkami určenými pre Taliansko? už sme o tom diskutovali. Chceli sme presunúť e, prostriedky v koheznom fonde. Nechceli sme presúvať prostriedky z e, politiky e, súdržnosti do fondu Solidarity. Hovorili sme e, vtedy o tom, že postup vo fonde Solidarity je časovo náročný a preto talianská vláda požiadala komisiu o poskytnutie predbežnej podpory, dostala ju a parlament to podporil, i keď boli tu určité námietky. Čiže talianská vláda dostala e, e, zvolenie v tom zmysle, že Európsky regionálny fond mohol e, vyčleniť určitú časť svojich zdrojov s tým, aby sa odstránili dôsledky prírodných katastrof s tým, aby sa mohlo konať rýchlo a efektívne, kým nenebehne fond Solidarity. Talianská vláda chcela presunúť 200 miliónov eur z vlastnej obálky a urobiť to tak okamžite. Chcem sa opýtať, aká je súčasná situácia. Došlo k nejakomu presunu prostriedkov e, v rámci politiky súdržnosti alebo nie. Je možno, že som niečo nesprávne pochopil. Vyzerá to tak, že teraz presovame prostriedky z politiky súdržnosti do Fondu Solidarity a tomu nerozumiem. Uvítal by som nejaké vysvetlenia, lebo máme tu určité talianské prostriedky, máme regionálny rozvojový fond a fond Solidarity. Ako to teraz e, vyzerá? Mali sme možnosť diskutovať o SPP a na začiatku každého VFR je vyrátaná suma pre každý členský štát. Platí to pre SPP aj pre koheznú politiku a pán Albrich teraz hovorí, je tu nejaká suma pre Taliansko, kohezné fondy sa určite pre Taliansko nevyužili 100%. Prečo by sme nemohli momentálne použiť tieto kohezné fondy pre Taliansku, aby nie, pán predseda, hovorí pán Olbricht. My vo výbore pre rozpočet sme súhlasili s novou procedúrou a tá spôsobuje, že členské štáty môžu e, vziať časť z tejto sumy, ale e, 100%. Nie na transfer, ale zmeniť časť peňazí E, na 100% bez kofinancovania. Otázka je, aká je situácia Federu 100%, a 100% kofinancovania. Pán predseda, ten podiel pre regionálny rozvoj a ďalšia otázka či môžeme momentálne tieto fondy využiť, e, ktoré by, sme potom, ktoré by sa potom vrátili, keď v rozpočte nájdeme potrebné finančné prostriedky. Cieľom je dať e, Taliansku čím skôr financie, ktoré potrebuje. Uh, thank you, chair. Um, Ďakujem, pán predseda. Najprv by som, eh, hádam, eh, eh, vysvetlil reagujem na otázku pána Olbrichta. Nejde tu o presun prostriedkov z kohezných fondov do fondu Solidarity. Jednoznačne hovoríme o dvoch rôznych zdrojov financovania. Z e, fondu Solidarity navrhujeme e, zmobilizovať 1,2 miliardy. Zvlášť osobitne, čiže navýše, dodatočne je tu dohoda že za 95-percentného e, e, spolufinancovania umožníme dodatočné financovanie e, odstranenie škôd zemetrasenie v Taliansku, keďže je tu viac ako 20 miliard škôd. 5% z toho by mohlo pochádzať z RDF, z Fondu regionálneho rozvoja, zhruba 1 miliarda to znamená, že v samotnom Taliansku prostriedky vyčlenené pre regióny sa môžu preprogramovať, ak si to bude prijať Taliansko, čiže až do 1 miliardy, ale možno aj menšia časka. Pán Olbrich spomenul 200 miliónov, ani neviem. Čiže a, v teoreticky až do 1 miliardy Taliansko má právo to e, preprogramovať samozrejme na základe konzultácie z Európskej komisie a presmerovať tieto prostriedky nie do pôvodne e, určených e, cieľov, ale do tých regiónov, kde tieto prostriedky sú naozaj nutné. Pozerám sa na kolegu z generálneho rediteľstva pre regii. Ja som sa pomýlil, hovorí pán Olbrich. Nie je to 100%, teraz je to 95, na úvod to bolo 100, kompromis bol potom 95, aby som zabranil nedorozumeniam. Myslím, že sa môžeme pustiť do záveru. Náš výbor si želá, aby sa financie čím skôr uvelnili. Koreper by sa mal vyjadriť k opravnému rozpočtu 4 bez pozmeňovacích návrhu 12. júla aby sme urýchli schválenie tohto opravného rozpočtu, tak rada sa písomne vyjadri 4. septembra. Náš výbor bude hlasovať 30. alebo 31. augusta a hlasovať na pléne bude v septembri v Štrasburgu. Pozmeňovacie návrhy práve náš, nášmu všeobecnému spravodajcovi 14. júla o 11. Pán všeobecný spravodajca, máte nejaké pripomienky? Nein, also nur eine generelle... Nie, len takú všeobecnú pripomienku mám. Je potrebné si uvedomiť, kolegyne, kolegovia, že tie peniaze dávané k dispozícii Fondu Solidarity z roku 2018 a teda už z polovice tieto peniaze budú viazané. Z dobrých dôvodov Taliansko tieto peniaze potrebuje, ale týmto ešte budúcovať nezačal a už Fond Solidarity je poloprázdny. Ja sa so Zigvitom ešte pozhováram, kľudne a mali by sme toto zdôrazňovať v rokovaniach o budúcročnom uh, e, rozpočte, lebo nemôžeme povedať, že nebudú v budúcom roku žiadne prírodné katastrofy, e, žiaden požiar, uh, záplava, uh, nič. A že polovica fondu Solidarity bežnej sumy bude postačovať. Na to som len chcel poukázať, teda, že našich rokovacích partnerov musíme o tomto informovať, že už sme hlboko siahli do kasičky budúcoročného rozpočtu. To by bolo naozaj na mieste. Ďakujem pekne. La démonstration est faite. Áno, ide naozaj. Vidíme, že teda ten rozpočet, že nie je ho veľa. Pán Olbricht. Euh, Možno by sme mali tiež zdôrazniť, že my ako parlament bojujeme za rezervu pre katastrofy tento systém nefunguje tak, ako funguje dnes. A treba za každým pripomenúť, že my e, teda bojujeme za tú rezervu. Dávame predstavu, že sa venujeme solidarite, ale potom nemáme nástroj, na, aby sme ju zrealizovali. A za každým Európanom e, robíme také predstavenie e, bezmocnej Európy, ale to musíme jednoducho vyriešiť, keď chceme poraziť populistické argumenty euroskeptikov. Dobre, to bude na dnes všetko. Správa pána Depre bude zajtra ráno. Pripomínam, že sme stanovili začiatok o 9.30 a začneme agentúrami. Jens Geier je spravodajca a potom budeme hovoriť o bode Bána Depre. Nikto si už neželá slovo, tak uzatváram eh, naše zasadnutie do zajtra 9.30.